And so we start now. Welcome to everybody and a special way. Dobre, začneme. Chcem privítať všetkých a osobitne tých eh, predstaviteľov parlamentu, ktorí sú tu z viacerých národných parlamentov mnohých krajín. Eh, viem, že eh, mnohí kolegovia prichádzajú teraz priebežne. Niektorí aj tým pádom meškajú. Prichádza aj komisia. Máme tu veľmi prestížne zastúpenie podobe ministra z luxemburského predsedníctva. Takže nechceme to ďalej zdržiavať. Je tu Claude Meš, minister pre vzdelávanie pre deti a mládež. A takisto pre výskum veľa kompetencií sa združuje v jeho osobe ako ministra a viete, že sa nachádzame ešte stále v luxemburskom predsedníctve, takže sme naozaj poctení, že ste tu. Nie je to každopádne prvýkrát, čo sa stretávame, pretože počas tých šiestich mesiacov sme spolu veľa vecí pracovne realizovali. E, začnem takto po anglicky, potom prejdem do taliančiny. E, máte e, tieto sluchadla, sluchatka a môžete si zvoliť jazyk, tlmočenie, sú tam čísla jazykov, ktoré sú k dispozícii a keď sa pozriete dookola, tak vidíte ten jazyk, jak sú očíslované a môžete si zvoliť ten eh, vhodný. A ja sa chcem už pri tejto príležitosti poďakovať tlmočníkom za ich prácu a ideme ďalej. Dobre, teraz budem pokračovať po taliansky. Eh, schvalujeme program. To sa týka teraz len kolegov z výboru pre kultúru a pre vzdelávanie. Ak nie sú žiadne námietky, tak môžeme schváliť návrh programu schôdze. Myslím, že áno. E, druhý bod. Chcela by som vás informovať, pokiaľ ide o tlmočenie. Dnes máme všetky jazyky. Funguje to? Fungujú tie zariadenia? Fungujú sluchadla? Dobre, tlmočenie je zabezpečené do všetkých jazykov s výnimkou chorvačiny a malčiny, ale všetky jazyky ostatné sú zabezpečené. Dobre. E, môžeme teda začať. E, čakáme na príchod komisára, ale medzi tým e, otvoríme našu schôdzu. Chcela by som vám povedať, drahé kolegovia, drahé priatelia a hostia, a drahí priatelia, European Youth Forum, že sme naozaj e, šťastní a ja osobne som šťastná, takisto aj kolegovia, pretože to je prvá medziparlamentná konferencia, ktorú robíme ako výbor pre kultúru. V tomto prípade e, sa týka témy mládeže a vzdelávania. Rozhodli sme sa dať takéto priority, ale ja dúfam, že aj v blízkej budúcnosti budeme mať medzi, medziparlamentnú konferenciu ohľadom témy kultúry Zdá sa mi to dobrý spôsob, ako vytvoriť pozitívne vzťahy a zaujímavé vzťahy s národnými parlamentmi, e, s tými najdôležitejšími aktérmi, ale takisto aj posilniť tieto témy v rámci politickej agendy Európskej komisie. A... Aha, e, pán komisár, vítajte. Práve začíname. you, because I want to Bene. We are... Dear Commissioner, thank you to... Vážený pán komisár, ďakujeme za to, že ste tu. Dobre, budem pokračovať po taliansky. Toto je teda schôdza, na ktorej nám záleží skutočne. Nemyslím si, že môžeme začať takúto schôdzu bez toho, aby sme prvé e, naše myšlienky venovali e, obetiam e, teroristických útokov v Paríži, aby sme vyjadrili solidaritu s francúzskými priateľmi, ktorí si, sú tu, ale vieme, že to nepostihlo len Francúzsko, ale celú Európu. A chceme venovať túto schôzu všetkým mladým, ktorí bohužiaľ našli svoju smrť v miestach, kde sa stretávali a kde si užívali život a a tí predstavovali aj generáciu Erasmus, e, tá generácia, o ktorej, tú generáciu, o ktorej dnes chceme hovoriť okrem iného, boli e, zasiahnuté e, miesta mierového stretávania sa, ktoré sú skutočne tým, tým, tými cieľmi tých teroristov a dnes musíme povedať jasne, že sú obavy, ktoré sa objavili a ktoré už vyplávali na povrch aj po útokoch na Charlie Hebdo a ktoré boli vyjadrené až zo strany komisie, dochádza k rastúcej radikalizácii niektorých e, častí mládeže v Európe a musíme na to reagovať aj vo forme vzdelávania a kultúry. Je tu silná, silné vyjadrenie, ale treba ju povedať. Po útokoch v rámci Charlie Hebdo e, niektorí učitelia e, v povedali, že Niektorí z, tých, niektorí z tých obetí boli naši spolužiaci, ale niektorí z tých útočníkov boli e, naši, naši žiaci. E, je nevyhnutné posilniť e, dialog medzi jednotlivými skupinami, takisto sa zaoberať tým, ako zaintegrovať mladých do spoločenského a kultúrneho života. Je nevyhnutné navrhnúť aj efektívny program, ktorý podporil aj pán Renci, premiér, ktorý spúšťal program, ktorý sa týkal toho posilnenia zapojenia mládeže do súčasného života, ktorý hovoril, že každé euro investované do kultúry je eurom investovaným do spoločenského života. My sa každopádne e, nachádzame pred výraznou výzvou, ktorá sa týka zaintegrovania týchto mladých. Týka sa to viac ako 20 e, mladých po 25 rokov. E, v niektorých krajinách na juhu ale takisto aj na juhu Talianska, e, máme až 40 nezamestnanosti tých, ktorí nemajú ani vzdelanie, nie sú ani vzdelávaní, v procese vzdelávania, ani v procese práce, tých je viac ako 40 e, Naozaj mnohí žijú na hranici e, chudoby, takisto je tu exklúzia spoločenská. Je tu výrazný nepomer medzi tým požiadavkami požiadavkami pracovného trhu a medzi tým, čo ponúkajú školy a tým sa tie nožnice otvárajú. My musíme zabezpečiť rast udržateľný, ale musíme takisto e, zabezpečiť rast priestoru, európskeho priestoru vzdelávania a odbornej prípravy. Treba zabezpečiť e, vyššie vzdelávanie, ktoré je kvalitné, treba zabezpečiť výhľady celoživotného vzdelávania, ale takisto e, učňovských príležitostí z odborného vzdelávania, takisto úverov, pre študentov v rámci IQF, e, takisto e, laboratória tých hubov. E, vieme, ako sú dôležité tieto veci, ako ich naplnenie je nevyhnutným predpokladom pre zapojenie mladých do života spoločenského aj do vzdelávania. Takisto ale musíme pracovať na politikách sociálnej inklúzie, na participácii, na demokratickom živote, rozvíjajúc tie transverzálne kompetencie, ktoré sú zároveň kreatívne, ktoré sú nevyhnutné, ale ten prístup sa nemôže orientovať len na politikách, ktoré sa úzko obmedzujú na zamestnanosť. Chce to aj politiky sociálnej investície v rámci prvých fáz vzdelávania a v rámci teda vzdelávania kvalitného. Viaceré krajiny e, tieto témy zapracovali do priorit, vládnych priorit. E, niektoré e, krajiny sa veľmi angažovali v podstatných reformách za posledné roky, pokiaľ ide o reformu tak eh, vzdelávacieho ako aj pracovného systému. Budeme o tom hovoriť s kolegami. Eh, v rámci eh, našej funkcie ako spoluzákonodarcov my veľa robíme aj pokiaľ ide o programy Erasmus+, ďalej pokiaľ ide o aktivity, ktoré sú zamerané na mladých, potom osobitné aktivity, ktoré sa týkajú Erasmus Mundus, ktoré sa týkajú dobrovoľného zapojenia, takisto pokiaľ ide o šport, a to sa nám zdá byť ďalšia dôležitá časť Erasmus+. Plus. My sme podporili iniciatívu, ktorá sa týka zamestnanosti mladých, garancia pre mladých, Youth Guarantee. A tam to robíme spolu s výborom A Ďalej program Európa pre občanov, Horizon 2020. To sú všetko veci, ktoré venovali špecifické kvóty aktivitám, ktoré sú zamerané na mladých. V týchto dňoch dopracováva náš výbor dve iniciatívne správy. Najskôr sa to týka iniciatívy Education and Training a potom správa o mladých 2016-2020, o tom budeme ďalej hovoriť. Medzi decembrom a januárom budeme schvalovať tri dôležité správy. Jedna sa týka medzikultúrneho dialogu, druhá mobility, európskej mobility, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, profesionálne vzdelávanie a potom, pokiaľ ide o eh, vzdelávanie v školách práca, ktorú sme započali e, aj v rámci bolonského procesu, ktorá sa týka vzdelávania a podnik- podpory podnikania, takisto e-learningu, e-teachingu. My chceme pripomenúť, že v rámci rozpočtu na 2016 sme získali 6 miliónov navrh, pokiaľ ide o Erasmus+. Takisto sme obnovili, alebo teda posilnili ten program Inovatívnej Európe. Ja sa chcem v tejto súvislosti poďakovať DigiConnect, DigiEducation, Education, pretože oni podporili tento náš návrh. E, pokiaľ ide o Európu e-teaching a tých učiteľov, to je návrh, ktorý vzýšiel od mladých a my sme ho potom ďalej postúpili, eskalovali. E, týka sa to aj napríklad Európskej elektronickej karty študenta. Je nevyhnutné e, sa pozrieť aj na agendu nových zručností, tak ako avizovala už komisárka Tysonová a takisto Life Skills Learning. Toto sú veci, ktoré sú veľmi dôležité, tam sa angažujeme a takisto aj na poslednej plenárke na v Štrasburgu sme hovorili o humanitárnej krízi, o utečencoch, medzi ktorými je mnoho detí, mnoho, mnoho teda detí vo veku rovine školskej dochádzky a na nich treba tiež myslieť. myslieť došlo k schváleniu uznesenia na pôde parlamentu, e, ktoré hovorí, ktoré hovorí o tom, aby sme otvorili priestor vzdelávania pre utečencov aj vo forme distančného teda vzdelávania na, na diálku. Takisto e, v rámci Horizontu 2020 sa venujeme týmto otázkam, ako aj otázkam výskumu. Teraz e, poviem, akým spôsobom pracujeme tu na úrovni výboru a aby ste vedeli, kde sa nachádzame. Chcem sa poďakovať aj expertom, ktorí sú prítomní a ktorí výrazným spôsobom k tomu prispeli. Ako ste videli, e, naša konferencia nehovorí len o mladých, ale hovorí s nimi. tá voľba, ktorú sme spravili, pokiaľ ide o zastúpenie, ktoré tu máme, je tu e, generálny tajomník European Youth Forum, Alan Barr, to je pán Pál, a to bude jedno z prvých e, vystúpení, ktoré on bude prezentovať e, predtým, ako vystúpia e, zástupcovia parlamentov, a teda je to mladý človek a to je jasný signál, ako chceme koncipovať túto konferenciu. Budeme to riešiť takým spôsobom, že sa budú zapisovať eventuálni zájemcovia o, o o vystúpenie a musia tam naznačiť, v rámci ktorého panelu chcú vystúpiť. Na konci každého panelu bude diskusia a my, e, teda ja, vyčlením čas v závislosti od počtu prihlásených rečníkov. Musíme skončiť 12.30 a spravíme potom aj spoločnú fotografiu, ako je zvykom už vždy. A potom e, bude krátke občerstvenie e, Dám teraz rýchle slovo a zároveň sa aj poďakujem za jeho prítomnosť Klodovi eh, Mešovi, to je minister eh, vzdelávania a mnohých iných vecí v rámci luxemburského predsedníctva. Eh, ďakujem pekne, nech sa páči, pán minister. Merci beaucoup, madame la présidente, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, poslankyne, poslanci, všetci, ktorí sa zúčastňujú tejto medziparlamentnej schôdze. Aké miesto dáme mladým v dnešnej Európe? Ako pomôžeme mladým cítiť sa naplnený v živote a ako sa zapojiť? To sú veci, ktoré riešime v súčasnej Európe. A to sú aj problémy alebo záležitosti okruhy, e, na ktoré chcelo luxemburské predsedníctvo odpovedať, hlavne formou spoločnej správy o mládeži a vzdelávaní a schválením Európskeho pracovného plánu pre mladých ľudí. Situácia mládeže a mladých ľudí je v Európe tak rozmanitá, ako sú rozmanití a rozdielni aj samotní mladí ľudia, ale je to veľmi dôležité sa tomu venovať. Občianstvo je jedna, jedna z, dvoch z podstatných predpokladov. Musíme vytvoriť podmienky pre mladých, aby mali do budúcnosti možnosti, aby mohli potom prispievať ako plnohodnotní občania k eh, formovaniu budúcnosti svojich krajín. Snažíme sa prispieť eh, k tým odpovediam tým, že vstupujeme do dialogu s mladými ľuďmi a že takýmto spôsobom potom eh, to formujeme na úrovni politik. Participácia je veľmi dôležitá a musíme sa ubezpečiť, že aj politici zlepšia svoj prístup k mladým je viacero užitočných iniciatív, no ale bolo by možno dobre ich lepšie organizovať. Partnerstvo medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním je prioritou. Systém vzdelávania je tým miestom, kde sa mladí stretávajú a musí tým pádom zohrávať kľúčovú úlohu. Posilnenie občianstva alebo rozmer občianstva pomôže všetkým mladým. Evidentne viacerí mladí čelia výzvam, A to aj napriek tomu, že môžu si užívať mladí oveľa kvalitnejšie systémy vzdelávania, ako tomu bolo predtým. Ale neplatí to vo vzťahu ku všetkým, pretože nie všetky systémy vzdelávania sú inkluzívne. Napríklad sa to týka tých, ktorí majú, ktorí pochádzajú z rodiny migrantov, ministri vzdelávania sa vyjadrili, že musia príjmať ďalšie kroky E, proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. To je podstatná vec. Ak máme riešiť radikalizáciu niektorých skupín mládeže, tak musíme sa zaoberať aj týmto, pretože v tejto chvíli zdá sa nedokážeme ponúknuť e, ako budúcnosť e, pre všetkých mladých a extrémistické ideológie dokážu ponúknuť odpovede pre niektorých mladých, aspoň taký pocit títo mladí majú odpovede na otázky života. A to je vec, proti ktorej sa musíme spoločne postaviť. Plán práce alebo pracovný plán pre mladých na ďalší tri roky, ten zahrňa inklúziu a výhľady zamestnania, čo umožní mladým ľuďom stať sa plnohodnotnými členmi našich spoločností. Pokiaľ ide o prístup na trh práce, zdá sa, že sa hýbeme dopredu, aspoň pokiaľ ide o znižovanie nezamestnanosti mladých, ale musíme ďalej pokračovať veľmi rozhodným spôsobom. A pokiaľ ide o záruku pre mladých, tak máme tu nástroj, ktorý má veľký potenciál koordinovať úsilie, pokiaľ ide o mladých ľudí a zamestnanosť. Budeme pokračovať v implementácii tohto nástroja. Chcel by som sa troška pozastaviť e, pri otázke tých e, pristahovalcov, hlavne tých, ktorí teraz došli nedávno. Rok 2015 bol veľmi náročným e, rokom. Stovky tisíc ľudí prichádzajú do EÚ a to predstavuje obrovské výzvy. Vrátanie víziev pre systémy vzdelávania. Ako môžeme sa ubezpečiť, že títo pristahovalci migranti budú integrovaní bez ohľadu na to, na aké dlhé obdobie sa budú zdržiavať v Európe? Takže veľmi rýchle sme prijali rozhodnutie, ako riešiť tieto otázky eh, v rámci eh, rád eh, pre mládež, vzdelávanie a šport. A záleží nám na tom, aby sme podporovali pristahovalcov, aby sme ich integrovali do systému vzdelávania, aby sme posilnili ten medzikultúrny dialog a aby sme tých najslabších v rámci spoločnosti dokázali posilniť A to povedie k zlepšeniu situácie v tejto oblasti. My sme predložili závery, ktoré sa týkajú tejto veci. Predložili sme tieto závery Rade ministrov. To sú teda výzvy, pred ktorými stojíme a dovolte mi teraz poďakovať za vašu pozornosť a poprieť vám veľmi plodnú diskusiu. Ďakujem veľmi pekne aj za vyjadrený záväzok. Ehm, ja, si, ja samozrejme si dokážem predstaviť, že to bude e, predmet našej ďalšej diskusie. Musíme sa snažiť predchádzať radikalizácii aj takisto nie radikalizácii, ale aj sociálnemu vylúčeniu. Na plenárke sme hovorili o spoločných normách pre takýto prístup v Európe. Musíme sa totiž ubezpečiť, že že táto téma bude riešená určite, aby bola táto téma predmetom primeraného riešenia. Určite určite budeme potrebovať aj finančné prostriedky, takže my sme naozaj ďační za to, že ste vyjadrili vaše odhodlanie. A teraz e, udelujem slovo pánovi Navračičovi. Pán Navračič sa zaoberá mládežou, kultúrou a vzdelávaním v rámci komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, vážený pán minister, Vážení kolegovia, som rád, že ste ma dnes pozvali a chcem dnes hovoriť o výzvach, ktorým dnes Európa čelí. Chcem zdôrazniť úlohu vzdelávania a politiky mládeže, ktoré sú dôležité pri riešení radikalizácie medzi mladými. To, čo sa udialo v Paríži minulý mesiac, um, bolo, bolo to, na čo sme mysleli počas uplynulých týždňov ukázali sa tým rozdiely a napätia v našej spoločnosti. Náš kontinent stále trpí efektom finančnej krízy. Sociálna, sociálna oblasť je pod tlakom. Mnoho Európanov žije v chudobe, a nezamestnanosť mládeže je stále vysoká. To je neakceptovateľné. Únia je menej inkluzívna, je si menej rovná. Tá medzera sa čoraz zväčšuje. Pre mnohých mladých ľudí, ktorí si predstavujú jasnú budúcnosť, je to výzvou. Áno, mladí sú lepšie vzdelaní, lepšie prepojení, ak než akákoľvek generácia pred nimi. Ale mnohí mladí ľudia sa obávajú, že práve vtedy, keď chcú prevzať plnú kontrolu nad svojim životom a nájsť si svoje miesto v spoločnosti, e, sú ich potreby a nádeje ignorované. Ja sympatizujem s tými, ktorí, ktorí nemajú príležitosti a ktorých sny sa roztrieštili. Mnoho mladých ľudí um, sa odvraca, odvracia od tradičných foriem demokracie. Napríklad ročné parlamentné voľby, len v nich hlasoval, hlasoval, hlasoval, sa hlasoval jeden mladý človek z troch a mnoho z nich sa obracia chrbtom aj tradičným hodnotám, rodinným hodnotám. Dostávajú sa na okraj spoločnosti a posúvajú sa bližšie k radikalizácii a násilnému extrémizmu ale ja neakceptujem to, že týchto mladých ľudí bez ilúzií stratíme. Musíme sa im venovať a nie len keď nám strašný teroristický čin pripomenie takú, takéto skutočnosti. Musíme sa snažiť o zmenu. Ja si želám Európu, kde si všetci mladí ľudia nájdu svoje miesto a žijú v otvorenej uh, inkluzívnej spoločnosti. Európska únia vychádza zo základných hodnôt, ktoré formovali naše životy od druhej svetovej vojny. Rešpekt pre ľudskú dôstojnosť, vo, sloboda vyjadrovania, právny štát a rešpekt ľudských práv. Nedávne udalosti nám pripomenuli, že naše hodnoty sú ohrozené a že všetci musíme konať na miestnej úrovni v našich komunitách, ale takisto aj na, národnej, na regionálnej národnej a na úrovni EÚ. Ja mám v gestii vzdelávanie mládež a kultúru a tie sú veľmi dôležité pri podpore týchto hodnot a sú dôležité aj pri riešení diskriminácie vo všetkých jej formách. Minulý týždeň som sa stretol s ministrami v Bruseli a potvrdil som svoj, svoje odhodlanie využiť nástroje, ktoré k dispozícii máme. Spolupráca na, na tomto poli je veľmi dôležitá, ako aj využívanie finančných programov. Ja som ministrom povedal, že musíme propagovať naše politiky veľmi silno. No a pokiaľ ide, um, dohodli sme si nové priority spolupráce, vrátanie inkluzívneho vzdelávania. Európsky ministri súhlasili s môjim návrhom, súhlasili sme, aby sme sa zamerali na sociálnu na sociálnu inklúziu mladých ľudí a zaviazali sme sa, že budeme pracovať na tom, aby sa mladí ľudia mohli vo väčšej miere zúčastňovať na demokratickom živote a aby e, ich prechod, aby, na, aby ich prechod na pracovný trh bol ľahší. Všetko toto sa musí udiať už na školách. Musíme sa ubezpečiť, že mladí ľudia majú zručnosti a spôsobilosti na to, aby si našli pracovné miesto. Zamestnanosť je tou najlepšou poistkou proti vylúčeniu, ale vzdelanie musí urobiť viac. Musí pomôcť mladým ľuďom um, vyvinúť si vzťah demokratickým hodnotám. Musíme podporovať interkulturálny dialog a musíme sa ubezpečiť, že nikto nebude stáť bokom uh, len preto, že má iné náboženské či kultúrne názory. Musíme podporovať učiteľov. Ich práca je komplexná a a chápu dynamiku mm, mladžinskej kultúry lepšie než my. Učitelia musia byť schopní viesť aj ťažké konverzácie v triedách. Mm, musíme byť schopní diskutovať aj o, aj o rozdieloch, vzájomnom rešpekte a pochopení. Preto učitelia potrebujú to najlepšie vzdelávanie. V oblasti mládeže sa musíme ubezpečiť, že mladí ľudia, ktorí sú z iných kultúrnych mm, podmienok sú zapojení tohto dialogu. Je to kľúčové. Z mojich diskusí s tými, ktorí pracujú s mládežou, viem, ako dôležité sú tieto, sú, je, je takáto spolupráca. Zohrávajú dôlež, učitelia, um, náboženskí lídry, zohrávajú kľúčovú úlohu. Oni sú veľmi dôležití pri boji proti radikalizácii a vylúčeniu. Ja sa chcem ubezpečiť, že ich budeme viac podporovať. V roku 2016 program Erasmus Plus získa, sa zameria viac na projekty, ktoré sa zaoberajú práve touto témou. Pravdepodobne 4, 400 miliónov eur pôjde na ceznárodné projekty a partnerské projekty a s tým, že sa budeme najmä zameriavať na inkluzívne vzdelávanie, školenia a mládež. Pracujem aj na tom, aby sme sa ubezpečili, že tento program podporí mobilitu učiteľov, pracovníkov s mládežou, rôzne výmeny a cez hraničné partnerstva. Rozsah projektov, ktoré už podporujeme, preukazuje, čo je už možné. Financujeme projekty, v ktorých sa kombinuje napríklad neformálne vzdelávanie, šport, vzdelávanie, aby mladí Európania aby, aby mala mládež väčšiu šancu sa zamestnať ponúkame financovanie aj verejným inštitúciám, mladenským organizáciám, aby mohli pomôcť pri vývoji stratégie, stratégií na prevenciu proti radikalizácii. Práve takéto projekty potrebujeme. Potrebujeme ich čoraz viac a sme pripravení ich podporiť. Predtým, než to uzatvorím, dovolte zo pár slov k tomu, ako vzdelávanie a mažinská politika môže podporiť utečencov, ktorí prichádzajú do Európy? Áno, mali by byť plne integrovaní do vzdelávacieho systému, aby mohli získať zručnosti a spôsobilosti, ktoré potrebujú na to, aby si mohli nájsť prácu a svoje miesto v spoločnosti je, eh, je naozaj dôležité, aby mohli mať prínos rozličných aktivít ako dobrovoľníctvo, alebo aby sa mohli zúčastňovať na športových aktivitách a výmenách. Členské štáty v tomto podporme napríklad eh, chceme, aby študenti sa neustále vzdelávali a aby sme potom mohli zmapovať ich znalosti. Preto komisia zorganizovala zasadnutie akademických centier z Európy Podeli sa s nami o svoje skúsenosti, pokiaľ ide o podporu utečencov, ktorí si želajú, aby im boli uznané univerzitné diplomy. Ďalej sú tu aj, sú tu aj jazykové kurzy, ktoré by mali byť v dispozícii utečencom, ktorí prídu práve do Európy. Dámy a páni, obrovské výzvy sa nám podarí prekonať len vtedy, ak budeme spoločne pracovať. Každý môže prispieť svojim dielom. EU, národné inštitúcie, regionálne a miestne orgány, sociálni partnery a občianská spoločnosť. Väčšia časť sa však udeje v školách, v mladežnických centrách, v našej komunite a práve tam budú naše plány realizované. Ale musíme sa zomknúť v Európe, tak ako spolupracujú naše bezpečnostné zložky na boji proti teroristom, naše školy musia pracovať na vykorenení príčin radikalizácie, sociálneho vylúčenia, nezamestnanosti a chudoby. Sociálna inklúzia je odpoveďou, ak si želáme koheznú, prosperujúcu Európu, Európu, ktorá bude konkurencieschopná. schopná Budeme na to potrebovať vás všetkých. Ja sa spolieham na vašu prácu, na vašu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ja beriem e, naozaj e, vážne to, čo ste povedali. Chcem len povedať, že možno, že by sme mali vyslať eh, silný signál. Napríklad v rámci Erasmus Mundus dávame prioritu um, deťom, mládeži a projektom, ktoré prichádzajú z týchto krajín. Napríklad uh, niektoré krajiny nerobia takúto politiku, pretože skladka utečencov um, neprimajú a um, v takom napríklad my sme to dali aj do rozpočtu, ale je nám naozaj veľmi, veľmi ľúto, že sa to nepodarilo v celej Európe a skutočne by sme chceli prisúdiť dôležitosť aj tejto téme aj v rámci Junckerovej agendy, pretože ide o nesmierne dôležitú tému a ja sa naozaj spolieham na spoluprácu s jednotlivými štátmi, ale samozrejme aj komisia je pripravená pracovať na tomto poli. Teraz poprosím generálnemu tajomníkovi Jus k dálnemu tajomníkovi Youth Policy European Youth Forum. Musím vás informovať, bohužiaľ fínsky kolegovia zo zdravotných dôvodov nie je dnes možné zabezpečiť tlmočenie do fínči, fínčiny. Prepačte, ospravňujem sa, ale niekedy sa tak stáva. Poprosím vás, aby ste sa zapísali do jednotlivých panelov, pretože zatiaľ tieto informácie od vás nemáme. Ďakujem veľmi pekne. E, vážená pani predsedňa, pán minister, pán komisár, kolegovia. Ako, ak, ak, ako, ako sa cíti mlad, mladý človek dnes v Európe? Sme prvou generáciou, ktorá sa pravdepodobne bude mať horšie ako jej rodičia a sme vekovou skupinou, ktorá pravdepodobne bude trpieť chudobou a vylúčením. Hm. Je tu rok 2015 a my hovoríme stále o kríze, pretože pre mnohých mladých ľudí ešte neskončila. Ja ďakujem hm, kolegom za to, že tu hovorili o tejto smutnej štatistike. Nemusím vám rozprávať, že pre mladých ľudí je situácia ťažká. Žijeme v časoch krízy. Um, um, politika je často o krátkodobosti, hľadáme rýchle riešenia, ale rýchle riešenie pre mladých neexistuje. Takže čo s tým urobíme? Ne, bohu, našťastie e, nejde len o negativitu, e, cítime, že ten, ten, tento čas je naklonený aj kreativite mladých ľudí. A hoci je Európa pod tlakom, a my by sme sa mali pýtať, že či budeme budovať že budeme, či budeme budovať demokraciu alebo len e, krehké systémy. Často sú tieto systémy veľmi krehké, ale ak budeme príjmať primerané rozhodnutia, tak sa nám podarí vybudovať niečo, čo bude trvať. Treba využívať energiu mladých ľudí. ak chceme vyriešiť problémy našej generácie a ďalších generácií, potrebujeme mať mládežnickú politiku, ktorá bude zahrňať tri kritéria. Mala by vychádzať z práv, mala by byť participatívna a to je dôležité, pretože tí, ktorí rozhodujú, by sa mali stretávať s mladými ľuďmi. Na Európskom fóru, mm, Európske fórum združuje niekoľko mm, mladženských združení a my to vnímame ako kľúčový nástroj na skvalitnenie života mladých ľudí, aby sa aj oni mohli zúčastňovať na živote v spoločnosti a s tým, že budú mať pocit, že patria k spoločnosti sú tu aj výzvy, o ktorých sa hovorilo terorizmus, radikalizácia, migrácia, alebo alebo, alebo otázky slobodné, slobody vyjadrovania a tak ďalej. Ale ja často rozmýšľam, tak ako to už bolo povedané, či by, sme, či by nás takéto krízy mali vôbec prekvapovať, či nejde o niečo, čo sa dalo očakávať, pretože doteraz chýbali investície do uh, mládeže a do skupiny tých, ktorí sú marginalizovaní. Takže teraz nastal čas, ako lepšie investovať do mladých, mládežnických organizácií a musíme tak urobiť, aby sme zabezpečili lepšiu podporu tým organizáciám, ktoré priamo pracujú s mladými ľuďmi na, pri vzdelávaní to treba riešiť holisticky. Potrebujeme, potrebujeme sa povedať na neformálne vzdelávanie a prácu s mládežou. E, formálne vzdelanie sa musí prispôsobiť e, na to, aby sme mohli čeliť moderným výzvam. Mm. Dve z troch mladinských organizácií vedú projekty, ktoré zahrňajú mladých ľudí, ktorí nemajú toľko príležitostí. Všetci naši členovia hovoria, že prevádzkujú aktivity um, s mladými ľuďmi a 9 z 10 organizácií poskytujú mladým ľuďom zručnosti, ktoré sú veľmi užitočné aj z pohľadu pracovného trhu. Ale Hovorí sa aj o nedostatku povedomia medzi mladými ľuďmi. Mladí ľudia nepoznajú, často nevedia o tom, ako uplatňovať svoje práva. No a nakoniec nie, vždy sú nie vždy sú metódy a možnosti adekvátne na to, aby sa podporila účasť mládeže. Čiže môžeme očakávať úspech, ak, jed, ak, ak len jedna z organizácií z troch bola zúčastnená na vytváraní týchto politík. Takže musíme diskutovať aj so zákonodarcami a jeden, jedna z organizácií, jedna z troch hovorí, že má vplyv na politiku na národnej úrovni. Takže naozaj musíme pracovať všetci spoločne, aby sme sa ubezpečili, že mladí ľudia budú do tohto zapojení. Často počúvame, že politika je niečím, čo čo jednoducho s čím jednoducho sa musíme vysporiadať my ako občania, ale ja si myslím, že mladí majú záujem na tvorbe politiky. Jednoducho, ale niekedy nemajú záujem ísť hlasovať vo voľbách v rámci takých systémov, my vítame takéto iniciatívy, napríklad ako vypočutie dnes a dúfame, že mládežnícke politiky, ktoré vyplynú z takejto práce, budú prierezové a participatívne. Ďakujem. Uh, thank you so much. I very appreciate you. Ďakujem veľmi pekne za túto vibrantnú uh, za toto vibrantné vyjadrenie a za priame zapojenie Mladežníckého fóra do našej konferencie. Musíme počítať s vašimi návrhmi, energiou a príspevkom. Budeme o tom ešte debatovať. Takže a teraz tu mám eh, zoznam a máme zatiaľ 15 minút. Zatiaľ sa nikto z predstaviteľov národných parlamentov nehlásil o slovo, tak ja dúfam, že vás čoskoro prejde vaša plachosť. Je veľmi dôležité, aby sme mali túto debatu, pretože máme to šťastie, že je tu aj komisár aj minister, predstavitelia komisia minister. V prvom rade národní parlamentári a potom naši kolegovia. Je tu niekto, kto by sa chcel vyjadriť? Ak by ste boli takí láskaví a dali mi vedieť, že chcete hovoriť, aby som vedela koľky. Musíte vyplniť ten žltý prihlasovací lístok. Pani Dusie z Francúzska, áno? Ešte niekto? pani Ferajen, Georgio Najev, ďalej. Dobre. Takže to bude prvý panel, takže potom ďalší. Takže najprv pani Duse, nech sa páči. Dve minútky máte. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem vám za vaše úvodné slova. Slova, keď ste spomínali francúzskú mládež, Francúzsko bolo šokované udalosťami z Paríža a chcem sa pripojiť k tomu a pripojiť aj slova mojho kolegu, pána Drlanda, ktorý je tu dnes s nami. Samozrejme, mládež má veľký význam a v súčasnosti je význam ešte väčší z tohto pohľadu. A ďakujem za slova, ktoré ste tu povedali. Chcem sa vyjadriť k Erasmu Plus a pokračovať v tom, čo tu už zaznelo. Pretože sú tu nové možnosti rozširovania mobility. Rovnako by som chcela podporiť túto myšlienku demokratizácie systému mobility, v rámci programu Erasmus. Je to systém, ktorý funguje dobre či na univerzitách, vysokých školách. A malo by nám záležať na tom, aby sme to rozšírili aj na ďalšie kategórie študentov, gymnazistov, študentov na odborných školách. A súčasne by to malo sa rozšíriť aj na tých mladých, ktorí sú ďalej od takéhoto vzdelávania na škole. Máme okolo 5, máme mnoho mladých ľudí v, v, vo Francúzsku, ktorí nechodia do školy, nie sú vzdelávaní. Sú to mladí, ktorí sú úplne vylúčení zo systému mobility a záruky pre mladých táto mobilita by nemala byť len v prospech občianského cítenia, ale mala by to byť aj cesta, ako začleniť európskym spôsobom týchto mladých do možnosti zamestnania. Ďakujem. Teraz Sabin Ferajan. V prvom rade ďakujem veľmi pekne, že máme túto možnosť komunikovať aj s našimi kolegami z národných parlamentov. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme sa v tejto oblasti veľmi intenzívne stýkali a viedli rozhovory aj s kolegami z národných parlamentov, pretože my máme v oblasti vzdelávania na európskej úrovni len obmedzené právomoci, máme určité programy a iniciatívy, ale väč- väčšie právomoci majú národné parlamenty, ale my ako EP a Európska únia máme predsa dôležité oblasti, kde aj my pracujeme a ktoré musíme spracovať, napríklad program Erasmus, Erasmus+, Plus a jeho podprogramy Comenius, Leonardo da Vinci, programy zamerané na výme, medzinárodnú výmenu a dlhodobú porovnateľnosť v oblasti vzdelávania. Dôležitým bodom, o ktorom sa tu už hovorilo a mám aj konkrétnu otázku na panel, je to tá otázka rýchlej integrácie, inklúzie ľudí s migračným pozadím. Tu nejde len o utečencov, ide aj o tých ľudí, ktorí už dlhšie žijú v našich krajinách. My predsa nesmieme zabudnúť aj na tých, ktorých už máme dlhšie u nás doma. A otázka je, aké konkrétne opatrenia máme predsa len na európskej úrovni obmedzené možnosti a prostriedky, ako by sme mohli spolu s národnými iniciatívami a európskymi programami poskytnúť týmto ľuďom rýchl- lepšie perspektívy. Týka sa to nielen formálneho vzdelávania a tu e, sa pripájam k tomu, čo povedal predstaviteľ mládeže. Máme, ide aj o neformálne vzdelávanie. Máme veľkú potrebu práve v oblasti neformálneho vzdelávania na to, aby sa spustili nové iniciatívy, a náš vzdelávací program sa musí samozrejme v prvom rade zaveriavať na formálne vzdelávanie. To je ten tradičný program Erasmus. A tu je tá otázka, ako by sme v budúcnosti mohli sa viac zamerať na neformálne vzdelávanie pretože mnohé problémy, ktoré my vidíme, najmä radikalizácia, nie sú, nečerpajú z e, formálneho vzdelávania, pretože mnohí z týchto radikalizovaných mladí majú dobré vzdelá, vzdelanie, vzdelávacie možnosti, takže radikalizácia nebude len s týmto spojená. Ja si myslím, že radikalizácia súvisí aj s tým, že nie sú žiadne výhľady do budúcnosti, ale to nie je len tá oblasť formálneho vzdelávania. A to, čo je pre mňa ešte hroznejšie, je, že je to e, E, oblasť vzdelávania hodnôt, ktoré formálne vzdelávanie neposkytuje, pretože hovorím o mladých, čo majú dobre vyhliadky na zamestnanie a podobne. Takže mám otázku na všetkých troch. Aké iniciatívy chceme tu začať, spustiť, aby sme mohli sprostredkovať naše celospoločenské európske hodnoty vo všetkých vzdelávacích programoch a vzdelávacích cestách na národnej ako aj európskej úrovni, tak aby sme sa viac na toto zamerali, aby sme sa nezamerali len na formálne vzdelanie, ale aj na dušu Európy. To, čo sme my vždy používali, teda hovorím tu o európskom duchu, to, čo je vlastne európska spoločnosť. Podľa mňa sa to veľmi často stráca zo zretela a treba to znovu dostať do e, týchto aktivít, do centra týchto aktivít, do pozornosti týchto aktivít. Ďakujem. Ďakujem, Sabina. Je to dôležitá otázka, ale počkáme ešte na odpovede a zatiaľ by som dala slovo, pardon, prepačte, skôr než dávam slovo, tak dám slovo kolegovi. Ďakujem veľmi pekne. Pre mňa je to veľmi dôležité podujatie, kde sme dnes. Váš úvod ukázal, koľko práce sme odviedli napriek všetkým problémom, ťažkostiam, e, napriek všetkým výhradám, ktoré sa znašajú na adresu Európskej únie. Myslím si, že to, čo povedali tieto tri inštitúcie, bolo veľmi zaujímavé Musíme byť úprimní. Keď budeme úprimní, tak uvidíme, aké veľké sú tieto problémy, aká veľká je byrokracia. A to sa týka aj štruktúry EÚ a preto musíme viacej spolupracovať. Ale ja mám taký pocit, že sme tu počuli veľmi úprimné slova o týchto troch predstaviteľov, o týchto troch oficiálnych predstaviteľov a to je veľmi dôležité u mňa v mojej vlasti v Grécku a myslím si, že aj v iných krajinách to tak bude. A síce, že nezamestnanosť mládeže je 50%, to je nezamestnanosť mládeže, oficiálna nezamestnanosť mládeže v roku 2015 je 50%. A ja si myslím, že ostatné krajiny trpia podobnými negatívnymi javmi a preto chcem po, eh, po, troška provokatívne povedať, že toto je budiček pre Brusel a Európsku komisiu. Nie je predsa možné, aby Európska únia kráčala do budúcnosti s takouto vysokou nezamestnanosťou. A po druhé, a to súhlasí s tým, čo ste povedali, jedna tretina, to myslím povedal aj pán komisár Navračič, jedna tretina všetkých mladých ľudí sa zúčastnila na posledných voľbách. Napriek tomu je to tak, že pri e, oficiálnych prieskumoch verejnej miery zistujeme, že 50 mladistvých a mládeže je a viac je za Európu a to je dobrý výsledok našich inštitúcií. To znamená, že ľudia, mladí ľudia chcú Európu, želajú si Európu, to je pravda, ale nesúhlasia s tým, ako sa momentálne, ako momentálne funguje a tieto rozpory sa zostrojú. Existujú dobré úmysly, vyjadrujú sa želania, ale jednoducho e, niekedy chýbajú kroky. Erasmus je napríklad veľmi úspešný program, preto ho treba posilniť a pokračovať v ňom. Takže čo nám chýba? Jednoducho nie sme dosť otvorení, potrebujeme skutočnú víziu pre mladých ľudí. Jednoducho nestačí, že bojujeme proti nezamestnanosti, nestačí, že sa koordinujeme, nestačí, že zmeníme štruktúry. Posledné analýzy sú pozitívne Predsednička ho prerušuje. Pán Gramatikakis, mohli by ste to prosím ukončiť? Čiže ja, mám, ja som pozitívne naladený, mám dôveru na základe posledných prieskumov, ale je to veľká výzva pre EÚ, ktorú musí zvládnuť. A ja si myslím, že tieto hodnoty, o ktorých sme hovorili, a ktoré teraz skúmame, musíme si naďalej chrániť. Teraz, pani predsednička, keby ste prosím držali rečnícky čas, lebo potom nebudem môcť za slovo všetkým, čo sa hlásili. Teraz, pani Matláken. Ďakujem. Vítam všetkých našich hostí, ktorí sa k nám pridali z parlamentov v EÚ nebolo sa sem ľahké dostať. Viem, že je to niekedy náročná cesta sem prísť. A chcem sa poďakovať tomuto výboru pre kultúru a vzdelávanie a výboru pre mládež, za to, že sú hlasom mladých ľudí. Hovoríme o tom, ako môžu e, dosiahnuť svoje ciele, ako ich môžeme podporiť na ich ceste a ako môžeme my zahrnúť ich hlas do práce našho výboru. Takže som veľmi rada, že je tu aj predstaviteľ Fóra Mládeže, ktorý nám práve v tomto pomôže. Je veľmi dôležité, aby sme hovorili o riešení problémov, keď čelíme radikalizácii v Európe Zamýšľame sa nad tým, ako to môžeme urobiť cez systémy vzdelávania. V Spojenom kráľovstve vo volenom okrsku som nedávno hovorila, Deň demokracie, prišlo tam 6 rôznych škôl a mladí ľudia boli veľmi defenzívni, pokiaľ ide o označovanie ľudí z rôznych e, komunít alebo náboženstiev. E, e, v otázke ich marginalizácie sú veľmi defenzívni v tomto. Chybu to, chápu to ako útok na mladých ľudí v celku, ako keby všetci z nich boli predmetom útoku. A preto bolo veľmi zaujímavé, že chcú vedieť viacej, chcú chápať tie rozdiely medzi sebou, aby tieto bariéry dokázali sami zrúcať, ale učitelia v miestnosti im povedali, aj my by sme to chceli vedieť, a my by sme chceli vedieť, ako riešiť tento problém. Takže ako môžeme pomôcť našim učiteľom, aby to chápali, aby mohli pomôcť mladým ľuďom v triedách zriešiť tieto problémy, pretože majú úžasné nápady a ale niekedy majú pocit, že si navzájom dosť nerozumejú. A potom je to otázka ďalšieho vzdelávania. Hovoríme veľa o úspechu Erasmus. Áno, bol to veľký úspech, hlavne v oblasti vyššieho vzdelávania, ale teraz sa musíme zamerať aj na ďalšie vzdelávanie a e, odborné školy, ako tie pomáhajú ľuďom, aby nezaostávali a ako im dávajú cestu životom, ktorú môžu sledovať, ako môžeme urobiť viac na ich podporu, ako môžeme podporiť našich učiteľov v, tejto bo- v tomto boji proti marginalizácii cez vzdelávania školy, ale hlavne ako sa môžeme zamerať na väčšiu podporu vzdelávaniu, ktorý, e, vzdelávacím systémom, ktoré sa venujú ľuďom, čo sú často niekde stratení po ceste. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem vám za túto pripomienku a dávam slovo panu Dimitrisovi. Pardon, Bexi Banakis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mám te, jednoducho chcem povedať, že sa treba pozerať aj na fakta, na situáciu v Grécku. My máme veľmi prísnu úspornú politiku, máme krízu, trh práce sa zrútil. To sú fakta. Od roku 2009 až do roku 2015 tie prostriedky na vzdelávanie sa skrátili o 33 Okrem toho došlo aj k, vyš- k škrtaniu e, učiteľských miest na základných školách aj vyšších školách. Dnes máme nezamestnanosť ako najväčší problém Grécka Nezamestnanosť rástla o 26% a pre mladých po 25 rokov, ako to už povedal pán Gramatikakis, je miera nezamestnanosti vyše 50%. Tieto rozdielne, rôzne organizácie chceli zlepšiť konkurencieschopnosť, ale viedlo to k tomu, že sa zrútil trh práce. Znižovali sa mzdy a došlo k zjednodušeniu prepušťania, ako aj k uvoľneniu e, priemyselných vzťahov. Takže harmonizácia vzdelávania, prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, to sú snahy, ktoré viedli k zvýšeniu nezamestnanosti. Uspor, politika úsporných opatrení došla k, viedla k tomu, že vo všetkých oblastiach sa škrtali prostriedky a žiaľ sa na tom podielala aj Európska komisia. A Európska komisia, tak povediac, ignoruje aj európsku situáciu. A myslím, že to treba ukončiť, pretože to, ako sa to realizuje v Grécku, vedie k tomu, že sa zrúti celá Európy. Ďakujem, hovorí pani E, predsednička, teraz pani Šojdrova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za túto možnosť, že môžeme hovoriť o vzdelávaní, o mládeži v výzavy Národným parlamentom. Teším sa, že môžeme hovoriť aj so zástupcami mladých, ktorých e, zastupuje e, Fórum mládeže. Ja chcem pripomenúť štruktúrny dialog, ktorý už beží rok a pol a venuje sa účasti mladých na politických rozhodnutiach. Myslím si, že musíme prezentovať závery aj výsledky tohto dialógu, pretože sú veľmi zaujímavé a podľa mňa môžu prispieť aj k lepšej formulácii politiky pre mladých, pre mládež, môžu lepšie prispieť k rozvíjaniu vzdelávania s účasťou mladých. Myslím si, že aj my v tomto výbore sa musíme zamerať na tento dialog s mladými. Takže ďakujem veľmi pekne za túto možnosť vypočuť si aj vystúpenia v rámci tohto programu a teším sa aj na ďalšie časti nášho programu. Ďakujem. Poprosím vás o chvíľočku, eh, chvíľočku pretože máme zoznam osôb eh, Francesca Puliezi a potom Nekov. Budeme eh, takto striedať. Ďakujem pekne, pani predsednička, za túto možnosť takýmto spôsobom si vymeniť názory v rámci tejto dôležitej, užitočnej témy. Moja krajina, Taliansko, prechádza ťažkým procesom reforiem a snaží sa naštartovať rast, pričom sa hlavne e, zameriava na vzdelávanie. Máme obrovskú mieru nezamestnanosti mladých, e, ktorá prekračuje 40 Máme e, takisto mieru takého rozstýlenia toho vzdelávania, ktoré dosahuje obrovské hodnoty a do roku 2020 má ešte rásť, ale pokiaľ ide o tie ciele konvergencie, ktoré má Európska únia dosahovať, e, my sme si stanovili aj interné ciele, e, ktoré e, chceme nastoliť a takýmto spôsobom ponúknuť všetkým mladým možnosť rovnakej, rovnaké príležitosti, tí, ktorí žijú aj na juhu, kde je kde povedzme odchádza asi až 26% mladých eh, z tej školskej dochádzky predčasne, eh, sú takisto nerovnosti, eh, pokiaľ ide o centra metro, veľkých, veľkých miest a pokiaľ ide o tie štvrte, ktoré sú na okraji. Aby sme naplnili tie naše ciele, my sa snažíme predovšetkým ísť formou duálneho systému a zavádzať duálny systém, v rámci nášho systému vzdelávania. ale je tu istá vec, ktorú musíme zohľadňovať, hlavne pokiaľ ide o právo na vzdelávanie a pokiaľ ide napríklad aj o možnosť e, posielať deti do školy, škôl, škôl, predškolských zariadení. Moja otázka je, ako môžeme nejakým spôsobom zamedziť e, tomuto nevýhodnému pokračovanie takéhoto, takéhoto nevýhodného nastavenia, keď ešte stále sú tu e, platné podmienky paktu stability. Ja si myslím, že krátenie, respektíve tie prostriedky, ktoré smerujú do vzdelávania, tie by nemali spadať e, do požiadaviek paktu rastu a stability. Pán Nekov, zaujímavé povedala pani predsednička. E, ďakujem pekne. Pravý pán Nekov Tie prezentácie rečníkov boli veľmi zaujímavé. Ja by som sa chcel sústrediť na prezentáciu Fóra mládeže, Youth Forum. E, tá sa mi zdala veľmi zaujímavá. E, náš spravodajca z e, mene socialistov sa zaoberal touto istou témou. Prvú vec, ktorú chcem povedať, je, že chýba nám synergia medzi stratégiou pre mládež a inými stratégiami v rámci stratégie vzdelávania 2020 ten, ten rámec európskej spolupráce sa vôbec e, nespomína. To je veľmi znepokojujúce, pretože vzdelávanie by malo byť základom našich stratégií pre mládež. Chcel by som e, vyjadriť podporu stratégii. 16. novembra sme mali diskusiu za okruhým stolom v rámci ktorej sme sa zaoberali práve týmito témami. Včera sme hovorili o celoživotnom vzdelávaní. Všetky tieto fóra by mali navzájom komunikovať. A ja vítam iniciatívu, ktorá má za cieľ e, vytvoriť neformálnu platformu celoživotného vzdelávania. Vy ste hovorili o 50%, e, v správe sa uvádza, že 57%, je to dokonca 57% organizácií pre mládež, sa domnieva, respektíve má pocit, že ich názory nie sú zohľadňované pri vypracovávaní politik mládeže. Ja sa domnievam, že ten hlas a názor organizácií mladých by mal byť zohľadnený, alebo organizácií mládeže. Ešte raz ďakujem za zaujímavé prezentácie a ubezpečujem vás, že všetky tieto odporúčania sa dostanú aj do mojej správy. Bolo by dobre, keby tieňový spravodajca mohol nejakým spôsobom e, prispieť k spolupráci a ja poprosím aj našich spravodajcov, aby pokračovali e, v takomto štrukturovanom dialogu s Fórum Mládeže. Dobre, teraz dám slovo na pani Janke z Rakúska. Pani poslankyni Janke. E, ďakujem pekne. Rakúsko má silnú tradíciu, pokiaľ ide o takéto, takéto formy vzdelávania. Dnes sa už o tom hovorilo a moja otázka sa týka nasledovného. Aké možnosti sú využívané na to, aby duálne vzdelávanie v krajinách, kde ešte neexistuje tradícia duálneho vzdelávania, bola, e, bolo podporené takéto duálne vzdelávanie, e, pretože takýmto systémom sme dokázali zabezpečiť veľmi nízku mieru nezamestnanosti mladých a to aj napriek pretrvávajúcej hospodárskej krízy na úrovni 12 pokiaľ ide o teda naše predstavy a to, ako definujeme vlastne nezamestnanosť. A druhá vec, veľmi krátko, ale všimol som si, že pokiaľ ide o tie mnohé informácie a tie vysvetlenia, ktoré ste ponúkli, za ktoré som vďačná, a aj za to značné úsilie, ktoré sa tu realizuje, sú tu tri veci, tri, tri termíny, ktoré ne, tri termíny, ktoré nezazneli. Rodina, uznávanie hodnot a výkon alebo nejaká služba, výkon. A ja sa chcem opýtať, akým spôsobom takéto úvahy a takéto okruhy budú e, transponované do tej stratégie. Áno, myslím, že nie všetko bolo uvedené a nezaznelo v tých e, úvodných prezentáciách, ktoré boli pomerne stručné, ale ja tiež považujem takéto hodnoty za podstatné, aj pokiaľ ide o ústavu Európy. Samozrejme, to je veľmi dôležité, čo ste povedali. A teraz, ľudí, Morgano dostane posledný slovo a potom odpovedajú, budú odpovedať aj naši panelisti. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Sú známe, aké sú tie kompetencie Európskej únie, pokiaľ ide o otázku vzdelávania, odborného vzdelávania, univerzít, výskumu E, tá dnešná schôdza samozrejme vychádza z tohto, z týchto predpokladov a má za cieľ, ak je to možné, priblížiť tieto komplexné stratégie. To je požiadavka, ktorú e, my všetci zdôrazňujeme, ale je evidentné, že aj tu tá politika musí odviesť svoj príspevok. A tu odkazujem predovšetkým na komisiu, ale nie len. A síce to, čo sa robí pre školu, pre univerzitu, pre výskum, pre e, profesionálny e, vývoj, to je investícia. Nemôžeme naďalej e, považovať to za výdavok. A teraz teda tá, ten, tá otázka je, nakoľko respektíve tie, tie, tie zdroje, ktoré využíva taký, taký, takýto sektor, tak to už povedala aj kolegyňa Pulieze vo svojom vystúpení, požiadavky paktu rastu a stability nemôžu byť uplatňované na výdavky v tejto oblasti, tak ako je to v prípade iných výdavkov. Samozrejme, všetci majú svoje požiadavky, ale ak nebudeme schopní nejakým spôsobom prioritizovať a dať zodpovednosť eh, na, na každého, kto robí tieto veci, tak, tak potom bude ťažké dosiahnuť pokrok v tejto záležitosti. Ďakujem pekne. Ja len chcem pripomenúť, že v Európskom parlamente už pred časom bola spomenutá táto otázka, ktorá sa týkala napríklad štrukturálnych fondov. E, e, naozaj, ako napríklad vylúčiť zo štrukturálnych fondov respektíve ako vyčleniť v rámci štrukturálnych fondov e, výdavky na vzdelávanie, ktoré sú považované z investície a akým spôsobom potom to naviazať na požiadavky spolufinancovania. Ešte sme to ale nevyriešili, pretože treba pripomenúť aj tie boje, ktoré sa dejú na pôde parlamentu v týchto veciach, ale každopádne máme to pred očami, je to reálny problém. A teraz dám podľa poradia e, slovo ministrovi, komisárovi a potom Youth Forum na eventuálne reakcie. Ďakujem pekne len pár slov k tomu, čo zaznelo. Počuli sme viacero odporúčaní, e, ktoré sa týkali toho, že by sme sa nemali zaoberať len otázkami, otázkami vzdelávania a neformálneho vzdelávania, pokiaľ ide o lepšie zaintegrovanie migrantov do našich e, vzdelávacích systémov a potom následne aj do európskej spoločnosti, ale teda, že aj neformálne vzdelávanie by malo zohľavať svoju úlohu a preto luxemburské predsedníctvo sa sústredilo na totožné agendy, pokiaľ ide o e, radu ministrov pre mladých a radu ministrov pre vzdelávanie. A toto spadalo aj vzdelávanie tých e, pristahovalcov, migrantov. Či sú to tí noví, v ktorom si tej novej vlny pristahovalcov, alebo či sú to ľudia, migranti, ktorí sú už e, v Európe dlhšie obdobie, viacero rokov a ktorý, na ktorých sa vzťahujú aj tie problémy, o ktorých vieme v jednotlivých krajinách. Čiže nebolo to len na Rade pre vzdelávanie, kde sme diskutovali o tomto probléme, ale sme to riešili aj na Rade pre mládež. A politická angažovanosť mladých, alebo angažovanosť v politike mladých je veľmi dôležitá vec, pretože je zrejme, že úspešné ukončenie školy, nejaké získanie, obdrženie diplomu, to všetko je dôležité z pohľadu nastúpenia do práce, integrovania sa do spoločnosti, celkov pre pracovný život, ale dávam vám to aj pocit, že ste plnohodnotným občanom, že váš hlas je, naču, vášmu hlasu načúvajú aj politici, že ste občanom, ktorý má právo zúčastňovať sa chodu spoločnosti a meniť veci. A to je veľmi dôležitý prvý krok v rámci začlenia do spoločnosti. A je to veľmi dôležité aj z pohľadu vyhnutia sa marginalizácii mladých a tak predchádzaniu, zároveň predchádzaniu rizika radikalizácie. Chcel som vyjadriť tento postreh. Počul som vo viacerých príspevkoch sa spomínal Erasmus Plus a rozšírenie rozsahu alebo to pokrytie Erasmus Plus ako by sme mohli napomôcť k širšiemu rozsahu uplatnenia Erasmus+, plus, napríklad e, výmeny študentov medzi jednotlivými krajinami, to je veľmi dôležité z pohľadu, tak povedia, z demokratizácie systému Erasmus+. plus. Vracame sa ale k tejto otázke osvedčených postupov dobrej praxe a výmenami medzi krajinami a duálnymi systémami, pokiaľ ide o odborné profesionálne vzdelávanie a čo môžeme vlastne urobiť na to, aby sme lepšie e, integrovali pristahovalcov a utečencov. Je viacero krajín v Európe, ktoré fungujú veľmi dobre vo viacerých oblastiach, či už hovoríme o vzdelávaní alebo integrácii, majú dobré zručnosti, dobré postupy, dobré skúsenosti a je tam aj veľká miera pridanej hodnoty e, z pohľadu toho, čo robia. Takže je vhodné z tohto pohľadu aj vymieňať si tie osvedčené postupy. Je tu viacero otázok, ktoré súvisia s paktom stability a so zdrojmi, ktoré e, sú poskytované na posilnenie investícií do systémov vzdelávania. Vieme o tých obmedzeniach, ktoré diktuje samotná hospodárska a ekonomická realita myslím, že tieto systémy nedokážeme takto z miesta zmeniť, alebo ani na rôznych formáciách rady. Ale istá výnimka, pokiaľ ide o výdavky, ktoré sú nevyhnutné, napríklad na integrovanie utečencov do našich systémov vzdelávania, a v skutočnosť teda, že oni by sa nemali započítavať do výdavkov e, v zmysle tých výdavkov, ako ich definuje mechanizmus teda, teda stability, e, to by sme vedeli podporiť ako luxemburské predsedníctvo a tým pádom by sme umožnili ľuďom, aby ich integrácia prebehla lepšie musíme teraz poskytnúť členským štátom e, zdroje, ale zároveň aj e, schopnosť reagovať na takúto situáciu, ktorá ohrozuje európske spoločenstvo. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Navračič, komisár. Nech sa páči. E, ďakujem pekne. Dovolte mi rozdeliť moju odpoveď na dve časti. Diagnóza a terapia, pretože ja skutočne súhlasím s tými zástupcami predstaviteľmi parlamentov, ktorí zdôraznili negatívne dôsledky hospodárskej krízy v Európe a niektoré rozpočtové politiky, e, ktoré realizujú členské štáty. Myslím si, že mládež a vzdelávanie môžu byť najväčšími obeťami takých politik, ktoré konsolidujú rozpočty. Na jednej strane je to aj pochopiteľné, pretože vláda je nutená konsolidovať vlastný rozpočet, musí znižovať e, rozpočtový deficit len na to, aby dokážali vytvoriť e, predpoklad e, alebo lepšie nastaviť teda fungovanie spoločnosti, ale na druhej strane tie krátenia v oblasti sociálnych politík obmedzili možnosť využívania aj tých budúcich politík a vzdelávanie je takýmto, takýmto príkladom. Je to investícia ako spomenul aj pán Morgano, e, najväčším problémom v rámci vzdelávania je, že ste nútení tú investíciu robiť teraz, ale návratnosť sa prejaví až neskôr, lebo tie výsledky je veľmi ťažké presvedčiť e, zákonodarcov a tých, ktorí rozhodujú v súčasnosti, aby investovali takýmto spôsobom do budúcnosti, pretože budúcnosť e, sa môže nachádzať ďaleko mimo toho obdobia volebného, na ktoré sa zamerajú a tí politici sú nutení e, prinášať konkrétne výsledky do toho termínu ďalších volieb a to je fakt e, politicky. Ale my musíme byť presvedčení o tom, že e, vzdelávanie je dobrou investíciou a nie len investícia do samotného vzdelávania, ale že je to dobrá investícia potom do konkurencieschopnosti, do spoločnosti, ktorá je súdržná, kohezná, takisto je to dobrá investícia do sociálnej inklúzie a kohezie a máme pomerne dobré nástroje, ako mapovať súčasnú situáciu. Máme správu o stave mládeže alebo mládeže, máme e ET 2020 a každoročné preskúmanie e ET 2020 a vidíme isté zlepšenia, istú tendenciu zlepšenia. Máme e, dobrú šancu, že naplníme ten cieľ, ten hlavný cieľ, pokiaľ ide o pomer tých, ktorí opúšťajú predčasne školskú dochádzku do roku 2020, takisto máme dobré šance dosiahnuť tie stanovené ciele, pokiaľ ide o mieru e, uzavretia alebo ukončenia školy v rámci vyššieho vzdelávania, ukončenia vyššieho vzdelávania, ale sú tu aj vážne problémy, ktorým čelíme a musíme využiť všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii, nielen Erasmus+, o tom budeme ešte hovoriť neskôr, ale takisto záruka pre mládež, e, Youth Employment Initiative a potom aj e, nástroje priamej zamestnanosti, ako aj nástroje vzdelávania. E, dovolte mi teraz vrátiť sa k tej terapii, pretože Erasmus Plus je tým podstatným najhľadnejším projektom môjho portfólia a je známy, pokiaľ ide o mobilitu študentov, ale máme programy, ktoré sa týkajú aj e, mobility študentov v rámci odborného vzdelávania. E, to je súčasť e, sekundárneho, teda stredoškolského vzdelávania. Máme asi 60 tisíc takýchto študentov, ktorí môžu využívať tieto režimy alebo tieto schémy mobility Erasmusu+. Plus to znamená, môžu navštíviť inú krajinu, môžu e, získať informácie o inej spoločnosti, získať znalosti o inej spoločnosti, e, môžu absolvovať e, nejakú stáž alebo nejakú učňovské, učňovskú výuku. To je dobrý krok, ktorý sa týka takejto mobility. Na druhej strane máme aj program e-twinning. Podporujeme twinningové programy, to sú priame príklady spolupráce face to face medzi školami jednotlivými v rámci EÚ, ale aj mimo EÚ, pretože sú e, niektorí účastníci programov e-twinningových, ktorí e, nie sú z európskych krajín, e, z Afriky alebo z nečlenských krajín EÚ a môže to pomôcť vytvoriť priame kontakty medzi žiakmi, medzi učiteľmi, medzi školami a vytvoriť teda spolu spoluprácu a to môže potom napomôcť e, spoločnému chápaniu a hlbšiemu chápaniu aj tolerancii navzájom. A naozaj súhlasím e, s dôležitosťou neformálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Myslím si, že väčšina našich e, systémov vzdelávania je príliš tradičných a príliš e, rigidných na to, aby dokázali zvládať e, výzvy modernej doby, pretože pre väčšinu ľudí, e, ktorí sú na trhu práce, tam celoživotné vzdelávanie je nevyhnutnosťou. Nadobudanie, získavanie nových zručností, získavanie nových vedomostí alebo zručností pre konkrétny typ práce, to je základná požiadavka súčasného sveta z dôvodu neustálej reštrukturalizácie hospodárstiev, z dôvodu digitálnej revolúcie, z dôvodu e, revolúcie v tom treťom sektore, terciárnom sektore, musíme klásť oveľa väčší dôraz aj v rámci našich projektov na podporu e, schém celoživotného vzdelávania, ako aj neformálneho vzdelávania. Moje portfólio je pomerne širokým portfóliom, ale tie jednotlivé prvky e, môjho portfólia sa môžu navzájom doplňať, môžu si pomáhať. E, napríklad v rámci e, utečeneckej krízy môže šport zohrávať veľmi dôležitú rolu, pokiaľ ide o integrovanie nových utečencov alebo pristahovalcov, pretože šport je pravdepodobne najpopulárnejšou neverbálnou formou komunikácie alebo jazykom ako ľudia navzájom komunikujú, respektíve ako komunity alebo spoločenstva navzájom komunikujú. Čiže je to dobrý spôsob, ako budovať e, spoločenstvo a komunity a je to dobrý spôsob aj spoločenskej sociálnej integrácie. A ja sympatizujem s paktom stability pre vzdelávanie, ale myslím si, že musíme bojovať, vybojovať tento boj na národnej úrovni, pretože tu máme princíp subsidiarity. Ja jednoducho nemôžem uskutočňovať pakt stability na európskej úrovni, pretože všetky členské štáty by s tým nesúhlasili. Predsednička, áno, potrebujeme silnejšie prepojenie medzi komisiou a parlamentom, aby presvedčila aby sme presvedčili spoločne radu. Dva na dve minútky naozaj už meškáme a potom poprosím dvoch prvých rečníkov z prvého panela, takže nech sa páči, zareagujte. Ďakujem veľmi pekne za naozaj zaujímavé podnety, zdieľam mnohé z toho, čo bolo povedané. Často na, výbore, na výboroch v parlamentoch sa sa diskutuje o mnohých veciach. Ja viem, že na mnohých veciach sa zhodneme, ale najväčšou výzvou je to, aby sme skutočne tie veci, na ktorých sa dohodneme, mohli byť predmetom diskusie aj na iných výboroch parlamentu, na iných fórach, aby sme mohli presvedčiť aj iných, že vzdelávanie je investíciou do budúcna. A to dnešné zhromaždenie je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 je dôkazom toho, že aj keď znižíte rozpočet, tak je možné zvýšiť investíciu do mládeže, výskumu a rozvoja. Takto znie je odkaz, ktorý by sme mali neustále vysielať. Integráciu. Integrácia nemôže byť niečím, čo sa udeje potom. Naozaj musíme, musie, musíme zabezpečiť, aby boli naše vzdelávacie systémy inkluzívne. Integráciu nemôžeme zrazu zabezpečiť tým, že budeme budovať osobitné alebo špeciálne školy. Nie. Jedna vec, ktorá nám chýba z našej, politiky, v našej politike je naozaj európsky prístup a vyučovanie takéhoto niečoho formálne a neformálne. Naposledy, myslím si, že naozaj skutočne by sme mali spustiť tú diskusiu, ako vyučovať o Európe našich mladých ľudí dnes v Európe. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Áno, mládež má myšlienky a podnety, ktoré nás všetkých obohacujú. A drahý, drahý Alan, toto je jedna z etap nášho dialógu. Poveda, bolo povedané, že sa pracuje na správe o mládeže v rámci, mládeži v rámci výboru kult a ja viem, že prebiehajú stretnutia, už to povedal aj predtým kolega. My sme si prečítali aj vašu tieňovú správu. Nie je antagonistická, práve integruje túto víziu a my túto víziu zdieľame. Myslím si, že nemôžeme robiť starú politiku pre mladých, ale mládežnickú politiku. Len dovolte snáď jednu vec a potom udelím slovo ďalším. Myslím si, že to, čo si ty povedala, to, čo sme povedali aj ostatní, ja ocenujem úprimnosť všetkých návrhov, ktoré sa tu objavili aj zo strany pána komisára. Um, povedzme, že tento prvý panel bol trošku politickejší a nechcem, aby dôležitosť kultúrneho dedičstva po aby sme, aby sme, aby sme dnes naozaj nezabúdajme, nezabúdajme, že i tí zo San Denis sú, sú našimi synmi, takže naozaj treba bojovať proti radikalizácii, a treba si zvoliť taký vzdelávací prístup, treba mať, e, treba myslieť na asimiláciu, čiže musíme zabezpečiť, aby mali naši mladí ľudí, ľudia príležitosti. Chcem pripomenúť, že parlament prijal prierezový nástroj a medziparlamentná skupina k mládeži, ktorého členom sú mnohí poslanci a ja som teda bola aj počas predchádzajúceho obdobia členkov a myslím si, že ide o ohlas veľmi dôležitý a naozaj treba na to reagovať a len tom pracovať. Takže poďme na ten ďalší panel. Čas nás tlačí. Takže David López, nech sa ti páči, pridaj sa k nám tu za predsedníckým stolom, neskôr Robert Rufino. Takže David je predsedom e, platformy Európskej občianskej spoločnosti k celoživotnému vzdelávaniu. Je, ide o celoživotné vzdelávanie a úlohu Erasmus+. A ďalším je Roberto Rufino, ktorý je súčasným predsedom Európskej federácie medzikultúrneho vzdelávania. Je to známa nadácia a on vystúpi na tému um, Európskeho programu občianstva. Ďakujem. Gracias. Okay. Okay. Allora, we Začneme. Davidom, nech sa ti páči. Dobré predpoludne, všetkých srdečne zdravím, vystúpim po francúzsky. V každom prípade je môj dokument v angličtine. Nájdete môj dokument v, v zložke, ktorú ste dostali. Lifelong Platform. To je v, v anglické verzii ešte slovo learning potom. Myslím, že už bolo dosť toho povedaného. Ja podporujem analýzu Alana Pala a nakoniec s Mládežnickým fórom a s ďalšími asociáciami máme partnerskú dohodu. Všetci sú súčasťou našej platformy. Dovolte mi jednu vetu. Vzdelávanie je investíciou, nie je to výdavok. Chcel by som sa zamerať skôr na odbornejšie aspekty celoživotného vzdelávania. Poprvé, v tej priebežnej správe Európskeho parlamentu a v očakávaní správy, ktorá vyjde v roku 2017 a po konzultáciách, ktoré prebehli v roku 2014, sme e, toto leto e, ustočnili anketu, aby sme zistili, akým spôsobom by mali to druhé kolo Erasmu Cieľom ankety bolo zistiť, či Erasmus Plus podporuje politické priority, ktoré boli vyhlásené Európskou komisiou a či program má skutočne dosah na európsku spoločnosť, pokiaľ ide o rozvoj, medzikultúrny dialog a sociálne a sociálneho hľadiska. Najmä pokiaľ ide o mobilitu. Tieto body však boli súčasťou vystúpenia i pani Kosta, ktorá na začiatku hovorila o sociálnej súdržnosti, ktorá je dôležitá. Tí, ktorých sme sa pýtali, vyjadrili pozitívny vzťah k Erasmus+, plus, hovorili, že je to dobrá príležitosť z hľadiska financovania a že došlo k obohateniu v porovnaní s prvým obohateniu skúsenostiami v porovnaní s prvým programom. Čiže viac menej tento program zodpovedá ich realite. A e, po odbornej stránke teraz, to zjednodušenie, ktoré nastalo, bolo užívateľmi ocenené, pretože to zjednodušilo zložitú administratívnu formu, ktorá charakterizovala predchádzajúci program. My sme teda ľudia ocenili zjednodušenie programu, ale zároveň uviedli, že je priestor ešte na zlepšenie. Poprvé, dimenzia lifelong learning, celoživotného vzdelávania, tam bol hlavným zmyslom Erasmus+, teda to je naše stanovisko, bolo podporiť prierezovú dimenziu a dimenziu celoživotného vzdelávania. Tým, že sa jednotlivé programy prepojili, teda Leonardo da Vinci, Comenius a tak ďalej, potom je tu aj program Erasmus Mundus, športové aktivity, čiže zlúčenie jednotlivých programov v rámci Erasmus Plus zdôraznilo dimenziu celoživotného vzdelávania. No a podpora vzdelávacích oblastí, všetkých oblastí by mala byť zárukou tohto nového prístupu. Domnievame sa, že je obťažné presadiť túto prierezovosť, pretože tu existujú isté tradičné prístupy. Často národné agentúry hodnotia negatívne projekty, ktoré nezodpovedajú presnému zameraniu špecifickej oblasti vzdelávania. Použijeme teraz malý príklad. Ak e, chcete realizovať projekt na vzdelávanie rodičov, tak zmyslom projektu je neformálne vzdelávanie dospelých, vzdelávanie detí a toto potom môže generovať zdvojenie financovania niektorých projektov z hľadiska obsahu. A bohužiaľ, Často je potom takýto projekt zamietnutý. Hodnotitelia sa totiž domnievajú, že sa to týka vzdelávania dospelých, zatiaľ čo iní hodnotitelia sa budú domnievať, že to spada do tej detskej oblasti. Čiže tie projekty sú príliš priširoké, príliš vágne a nie sú realistické. Iní hodnotitelia to môžu vnímať pozitívne, čiže bude ťažké hodnotiť prírezové projekty, ktoré nie vždy sú vnímané jednotne z hľadiska komisie. Viete, že komisia vydala manuál ohľadne zmyslu projektov celoživotného vzdelávania. To by sme mali zdôrazňovať aj z hľadiska prípravy zamestnancov národných agentúr a európskych agentúr. Druhým bodom ja potom veľmi rýchlo, áno. Druhý bod, zdá sa nám, že existuje istá reštrikcia, pokiaľ ide o podporné aktivity, aktivit kľúčových, aktivít číslo 3, Viete, že my sme platforma, ktorá má 39 sietí, ktoré fungujú vo vzdelávaní. Je to taký dvojitý pohyb, teda podporujeme pohyb z hora dole, aby sme podporili európsku politiku na lokálnej úrovni a zároveň chceme pomôcť Európskej únii, aby rozvíjala dimenziu celoživotného vzdelávania. Občas máme dojem, že dvojitý, tento dvojitý pohyb sa nezohľadňuje Napríklad e, nedostatočne prebieha transfer inovácií v rámci sieti. Program je obmedzený len na dvojročné obdobie a takisto je i rozpočet potom obmedzený. Máme 4 milióny obyvateľov Európy, ktoré využívajú mobilitu, ale toto číslo by nemalo maskovať kvalitu. Mali by sme sa zaoberať kvalitou. Ešte pani predsednička žiada rečníka, aby ju zatvoril. Ďalší bod, ktorý má obmedzený dosah, ale rieši sa, to sa týka organizácií, ktoré majú základňu v Bruseli. Vy musíte, a my súhlasíme s decentralizáciou programu, tak aby um, ľudia mohli predkladať um, projekty vo vlastných jazykoch, ale tu v Bruseli to treba predkladať napríklad v Belgicku belgickým organizáciám a zároveň európskym organizáciám. A ešte na záver som, poviem to, čo som povedala i na úvod, my oceňujeme Erasmus+, je to výborný nástroj, ale musíme posilniť dimenziu celoživotného vzdelávania, musíme rozširovať medzikultúrne vnímanie, sociálnu začlenenosť, ako povedala pani Duse, musíme rozšíriť eh, nástroj v rámci Parížskej deklarácie a sme ochotní spolupracovať s Výborom pre kultúru, komisiou a s ďalšími. Ďakujem veľmi pekne. Je tu, máme je nám sťou, že je tu medzi nami aj predstaviteľka generálneho riaditeľstva, ktoré sa zaoberá programom Erasmus, takže nech sa páči, môžete potom neskôr vystúpiť. Nech sa páči, ďalší rečník. Poprosím vás ešte stručnejšie než váš, váš kolega, pretože čas nás tlačí. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, pán minister vážený, kolegovia, dovolte zo pár slov k programu, ktorý sa nazýva Európsky mm, trimestrálny program európskeho občianstva. Um, ehm, prevodskuje ho Európska federácia pre medzikulturálne vzdelávanie, je to Európska organizácia a je vlastne akýmsi združením medzikultúrnych projektov. Ide o organizáciu, ktorá existuje už vo svete a mm, je to najväčšia, najväčšia organizácia, ktorá podporuje medzikultúrne výmeny medzi stredoškolákmi. Program programom, ktorý začal v roku 2006, dôsledku pilotného projektu, ktorý sme prevádzkovali v spolupráci s komisiou tu v Bruselu, dnes je do ňoho zapojených 250 študentov z viac ako 20 krajín v Európe. Program trval 3 mesiace. Žiaci chodia do školy, teda vymieňajú sa, žijú v hostelskej krajine, chodia tam do školy a na záver, napríklad to bolo konkrétne tento mesia, tento týždeň sa zúčastnia na, na valnom európskom zhromaždení, ktoré sa koná v Bruseli a vymieňa si skúsen, svoje skúsenosti predtým, než odídu domov. Je, programom sa vynie taká červená línia a ide vlastne o hodnoty, o, o to, že študenti sa snažia preskúmať svoju identitu, kultúru, aspekty občianstva. E, učia sa často cudzie jazyky. Napríklad ruské dievča, s ktorým som hovoril včera, ho, sa naučil po portugalsky, keď išlo do Portugalsku. To je neuveriteľné, ako sa v takomto veku dokážu naučiť za tri mesiace jazyk hovoriť plynulo po portugalsky napríklad v tomto prípade. A preto je dôležité, aby preto sú dôležité aj emotívne aspekty tejto výmeny, podporuje ich e, milujúca hostiteľská rodina a, a zrazu z pozície marginalizácie e, sú, e, sa nachádzajú v srdci tejto novej komunity a potom sa vracajú domov a, pode, a delia sa o svoje zážitky so svojimi spolužiakmi a s učiteľmi. Keď sa pozrieme na tie kľúčové kľúčové zručnosti, kľúčové kompetencie, tak sme radi, že minimálne 5 z nich má priame napojenie na takýto program, teda komunikácia v cudzom jazyku, um, naučiť sa, učiť sa sociálne, občianské spôsobilosti, kultúrne povedomie, vyjadrovanie a tak ďalej. No a zároveň parlament schválil chartu pre mobilitu žiakov a opätovne sme zistili, že body, ktoré sú súčasťou tejto charty, sú zároveň súčasťou aj nášho trimestrálneho programu. Medzi jednotlivými otázkami, ktoré tam nájdete, chcem zdôrazniť dva. Ide o kľúčové prvky ide o mentorovanie a uznávanie. Jednoducho, e, keď idete im do zahraničia, tak e, je dobré, keď vás niekto mentoruje a tým vám pomôže uvedomiť si novú kultúru a či, či to potom škola uzná, tak e, máme trošku musím povedať komisii, že je problém potom s uznávaním. Včera, to, včera všetci povedali, že ja idem do školy, ale učiteľia sa ma budú pýtať, no dobre, e, čo sa môžete naučiť vo Fínsku napríklad. Často sa stretávame s takýmto prístupom. Kľúčovým elementom číslo 2 je to, že ten, takéto záverečné zhromaždenie, ktoré sa koná v Bruseli, kde si teda vymeniajú skúsenosti a diskutujú o tom, ako možno uplatniť e, nové vzdelávanie na, na, na ich situáciu. Takže nemám, nemám čas prejsť touto pyramídou. To je výsledkom e, dlhého výskumu, ktorému sme sa venovali a poukazuje na to, že um, poukazuje to na to, čo sa deje počas toho vzdelávania v zahraničí a nech sa páči, môžete sa samozrejme pozrieť, je tam zaujímavá štúdia o dosahu programu. No a ak porovnáte toto všetko so štúdiou o aktívnom občianstve, ktorú pripravil DG Education, tak uvidíte, že sa tam zdôrazňuje to, že vzdiela- pri vzdelávaní nejde len o demokraciu, občianské práva a tak ďalej, ale že tu ide aj o zmenu myslenia a um, o zmysel povedomia o vašej kultúre. Čiže multikult, o multikulturalitu. Je dôležité, aby ste sa vzdelávali so svojou myslou, ale aj s otvoreným srdcom. A práve o toto ide, keď idete na výmenný pobyt. Ne, nemáte, nedie sa tak len vašou myslou, ale aj vašim srdcom. A to potom, to, to potom spôsobuje tú dlhotrvajúcu zmenu. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé a súhlasím s tým, čo ste povedali, že niekedy učiteľ povie, že je to mrhanie časom, ale to je to, čo hovoríme, čo naznačujeme, že ide o lepšiu, je potrebná lepšia integrácia formálneho a neformálneho vzdelávania v osnovách. Dobre, a teraz v prvom rade dávam slovo predstaviteľovi Fóra mládeže, ale máme 5 uchádzačov o slovo, záujemcov o slovo. A ale času je naozaj veľmi málo, lebo máme veľké meškanie. Pravdou je, áno, takže 12 minút. Máme 12 minút, čo nám ešte zostalo. Takže poprosím minútu za Fórum mladých. Ďakujem veľmi pekne. Skôr ako začnem, chcem len spomenúť, že je tu za mnou mnoho mladých ľudí a ja dúfam, že si nájdete čas, aby ste mohli s nimi hovoriť, pretože oni by veľmi chceli s vami hovoriť. V mládežnickej politike sa spomenulo, že treba zapájať mladých ľudí do rozhodovania. Volá sa to štrukturovaný dialog a chcem naozaj zapojiť všetkých členov Národného parlamentu, aby použili tento nástroj, aby mali participatívnu politiku a zapájali mladých ľudí, tak aby mohli ovplyvniť e, tieto politiky. V Luxembursku bola, bolo jedno odporúčanie k vytvoreniu e, k občianskej výchove a jej zaradeniu do osnov a my si myslíme, že občianská výchova musí byť prioritou. Najmä si myslíme, že musíme investovať do partnerstva medzi aktérmi vo formálnom vzdelávaní a neformálnom vzdelávaní, teda medzi, s pracovníkmi, ktorí robia s mládežou. A práve to povedal aj pán Rufino, my máme veľké skúsenosti o tom, ako fungovať a preto si naozaj myslíme, že partnerstvo sa má zameriavať na výmenu pedagogických nástrojov, na občianskú výchovu a medzikultúrne učenie. A ešte na budúci rok bude e, hodnotenie v strede obdobia Erasmus+, a my dúfame, že Fórum mládeže bude do toho zapojené a že budeme môcť spolupracovať s Výborom pre kultúru, pretože my máme znalosti a spätnú väzbu vám môžu poskytnúť mladí. Ďakujem. Áno, my ako výbor pre kultúru samozrejme všetko spravíme a podporíme a budeme to robiť aj v programe Erasmus+, aj v ostatných programoch. Zapojíme mladých ľudí priamo. Teraz tu mám sedem kolegov, ktorí požiadali o slovo a e, použijem naozaj svoje kladivko, aby ste dodržali, dodržali čas. Najprv Mikael Raut, Estonsko. Ďakujem, pani predsednička. Erasmus Plus ohráva mimoriadne dôležitú úlohu vo vzdelávac, na vzdelávacej mape v Európe, pretože je to e, Vzácný príspevok k vzdelaniu mladých ľudí umožňuje im doplniť svoje skúsenosti so z reálneho života, medzikultúrnej výmeny, môžu mať spoločné projekty s rovni, rovesníkmi z ostatných krajín a preto je dôležité podporiť tieto aktivity aj po roku 2020. My pracujeme na to, aby sme mali v rámci Erasmus Plus osobitnú kapitolu pre v rozpočte pre mládež, pretože je to veľmi dôležité a ak by sme to neurobili, tak by sme stratili túto jedinečnú možnosť. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Bojovali sme s parlamentom o 8% na e, jednotlivé projekty. A teraz Aleksandra Seltiny z Litvy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Dámy a páni, v mene Litvy sa vám chcem poďakovať za zorganizovanie tohto stretnutia, veľmi vhodne načasovaného. Je to dôležitá tá téma vzdelávanie mladých, aktivity pre mladých. Aj to je súčasťou aj našej národnej stratégie v oblasti vzdelávania od roku 2013 do 2022. Litovská vláda sa rozhodla, že zníženie nezamestnanosti mládeže je jej prioritou. Ja som členom výboru pre kultúru a mládež v našom parlamente a som rád, že vidím, že vidím pokrok v cieľoch vzdelávania v rámci Európy, programu Európa 2020 Došlo k vzrastu počtu ľudí s vyšším vzdelaním, došlo k zníženiu e, nedokončenia školského vzdelávania, predčasného odchodu zo školy, teda vypadnutia zo systému. Okrem toho existujú určité problémy e, v zhode potrieb trhu práce a vzdelaním, ktoré majú ľudia. Takže viac ľudí musíme zaraďovať do programov celoživotného učenia sa a posilniť reformy e, prípravy na zamestnanie. Stále viac a viac pozornosti venujeme týmto otázkam ktoré riešime posilnením sociálneho dialógu a najmä sa zameriavame na mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a ktorí tiež nie sú ani vo vzdelávacom procese. V Európe sa neformálne vzdelávanie stáva stále dôležitejšie. Takže keby ste to mohli ukončiť, prosím, pani predsednička. Áno, chceli by sme upozorniť alebo upriamiť vašu pozornosť na tú skutočnosť, že európska politika pre mládež by mala zahrňať všetkých mladých ľudí všetkých mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívnymi členmi občianskej spoločnosti. Musíme sa zamerať najmä na ľudí, ktorí sú veľmi ambiciozni. Na... Takže najprv Ryan. Veľmi stručne ten rozpočet na program Erasmus Plus pre celé E, obdobie vzrastli o 40 ale v prvom roku nie sú ešte takto k dispozícii. Niečo, čo Nemecko vždy kritizuje, sú tie čiastkové programy, ako napríklad Comenius, kde vzhľadom na e, prestavbu programov sa posilňujú viac vysoké školy so svojimi vlajkovými programy, a to znamená, že je menej peňazí k dispozícii priamo pre školy, ale potom sú tam tie vysokoškolské projekty, ktoré sa zaoberajú výskumom, ja neviem, cezraničná spolupráca a tak ďalej. To vôbec ale nie je e, e, zmyslom, takže Erasmus sa zneužíva. Myslím si, že by, sme sa ma, že by sme mali tomu venovať pozornosť, pozrieť sa, aké sú skúsenosti v ostatných e, oblastiach a že či nevyč- nečerpajú vysoké školy to, čo by mali dostať iné školy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Brigitte Young, nech sa páči. A potom Yves Dural. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela hovoriť o tom, ako ďaleko môžeme dať tieto programy tým, čo ich naozaj potrebujú. Ja mám skúsenosti z Rakúska také, že tieto programy využívajú tí, čo sú už aj tak dobre vzdelaní a ktorí si to vážia, ale mne troška chýba to, že tieto programy by sa mali uplatňovať tam, kde je tá potreba, to, kde neexistujú znalosti, kde chýba prehľad sú tu nejaké možnosti na to, aby sme zlepšili adresnosť? Ďakujem veľmi pekne. Pokúsime sa zodpovedať na vašu otázku. A teraz Yves Tuhal za francúzsky parlament. Ďakujem pani predsednička. Vo Francúzsku sme vytvorili občianskú službu, aby sme pomohli tým 150 tisícom mladým, ktorí každý rok opúšťa školu predčasne bez dokončenia vzdelávania a potom sa stretávame s problémami nielen vo vzdelávaní, ale aj s občianstvom. Je otázkou, že či by sme mohli mať takýto systém aj na európskej úrovni z hľadiska osvedčených postupov. To je prvá otázka. A druhá otázka, tieto zručnosti, ktoré sa získavajú v rámci tohto týchto aktivít, ako ich možno uznávať rovnako, ako ich uznávajú, ako keby boli európske diplomy. Ďakujem. Za chvíľu odpovieme. A teraz Julie Ward. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro na toto dôležité rokovanie. Bola som vo výbore FAM a riešila som tam práve otázku chudoby sme prezentovali tam správu. A tu existujú určité väzby, lebo chudoba nie je len niečo, čo je materiálne, ale je to aj chudoba alebo nedostatok príležitosti, nádejí. A chcela by som pokračovať tam, kde prestal rečník, ktorý hovoril o študentoch, ktoré sa vracajú do škôl a potom školy si necenia ich skúsenosti z iných krajín a máme systémy, ktoré sa venujú skúškam, cieľom. Je to veľmi formalizované. My nikdy nebudeme si plne vážiť, oceňovať tie dlhodobé benefity, ktoré získame z toho, keď, sa, keď spolupracujeme s rôznymi kultúrami. A to, čo tu vidíme, je, že musíme dať našim učiteľom, a to nie len na školách, ale aj pracovníkom s mládežou, významným ľuďom, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu v živote mladých ľudí. Aj títo ľudia musia pochopiť, prečo je také dôležité cestovať cez hranice, stretávať sa s druhými ľuďmi, pretože keď sa toto deje, tak sa môžete zmeniť na celý život. Nie je to niečo len dočasné, nie je to určite niečo, čo podporujú vzdelávacie systémy, ktoré sa zameriavajú len na vysielky a skúšky. Ďakujem, Julie Wood. A teraz Janis Vukanis za Lotyšsko. Nech sa páči. Ďakujem. A ja by som chcel hovoriť e, v mene lotyšskej delegácie a stručne informovať o našich skúsenostiach tvorbe politiky pre mládež. My sme vytvorili parlament mládeže v, eh, v Lotyšsku, ktorý sa schádza niekoľkokrát do roka a snaží sa určiť úroveň zodpovednosti a rozhodovania v demokratickej spoločnosti. Po druhé by som chcel povedať, že my sme mali diskusiu v parlamente k volebným právam pre miestne samozprávy od veku 16 rokov. Rozhodnutie sa ešte neprijalo, ale hovoríme o tejto možnosti. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán López. E, vzdelanie nie sú výdavky, to je investícia. Urobili sme veľmi veľa preto, aby sme internacionalizovali náš školský systém, systém vzdelávania Máme legislatívu, ktorá sa zaoberá možnosťou realizácie spoločných štúdijných programov spolu s inými krajinami, e, odbornými školami, univerzitami. Taktiež sme hovorili o spoločnej diplomácii, vzájomnom uznávaní a podobne. Ďakujem veľmi pekne za tento veľmi zaujímavý bod. Určite veľa krajín vytvorilo takéto parlamenty na, úrovni, na svojej úrovni a parlamentné skupiny, ktoré priamo komunikujú s mladými ľuďmi. A teraz dám slovo najprv komisii, aby reagovali. Určite môžu veci vysvetliť a potom každý z rečníkov bude mať ešte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne ja budem reagovať na viacere z týchto otázok. Ďakujem za to, že ste pozvali komisiu. A taktiež chcem poďakovať pani De López za tie dobré správy o prieskume medzi e, účastníkmi platformy celoživotného vzdelávania. Viac ako 80 je spokojných s tým spôsobom, ako program Erasmus Plus reaguje na politické ciele, ktoré sa určili, ako aj na potreby príjemcov. Skutočne chcem v prvom rade zdôrazniť, že výsledky prvých dvoch rokov činnosti sú veľmi slubné. Už 1,5 milióna ľudí mali práve osoch z týchto príležitostí v oblasti mobility, ktoré poskytuje program Erasmus+. Tento rieši najmä mobilitu. Veľa sa už hovorilo aj o ostatných častiach programu Erasmus+, o tých nových častiach a tie, najmä tie, ktoré riešia prierezovosť, medzirezortnosť. Je to nový prvok a tento prvok ešte nie je taký úspešný, ako by sme chceli, aby bol. A je to aj preto, že je to nová vec. Takže tí, ktorí mali príjemcovia predchádzajúcich programov a organizácie zúčastňujúce sa v rôznych sektoroch, ešte nie sú zvyknuté takto medzirezortne spolupracovať. Takže nás to neprekvapuje, že je to niečo, čo si vyžaduje čas na to, aby, sa, aby to začali využívať všeobecní poberatelia, príjemcovia. A súčasne vidíme, že naozaj existuje záujem a už v roku 2014 sme financovali takmer 2000 projektov, aby som bola presná, 1700 projektov e, v strategickom partnerstve a medzi nimi bolo 10 tisíc, ktoré boli e, zaujímavé aj z hľadiska tejto medzirezortnosti, prierezovosti. Takže ja si myslím, že stojíme pred problémom, keď sa snažíme reagovať na všetky záujmy. A potom je tu tá otázka rozpočtu. Dotiaľ máme, doteraz máme len 18-percentnú mieru úspešnosti. To je nízke, to je preto, že aj rozpočet je e, obmedzený. Na budúci rok, v budúcich rokoch dojde k nárastu takmer 80 tohto rozpočtu a 50 nárastu na akciu 2, to znamená strategické partnerstva a medzirezortné aktivity. Taktiež tento rozpočet je obmedzený a týka sa to aj tej e, osi 3 alebo akcie 3. To sú tie aktivity, ktoré sa zaoberajú viac politikou, experimentami, politickým dialogom. A tu naozaj očakávame e, nárad, nárast aktivít spolu s nárastom rozpočtu. Preto si myslíme, že je dôležité, aby došlo k nárastu rozpočtu a súčasne chcem ubezpečiť tých poslancov, ktorí boli znepokojení využitím prostriedkov na vyššie vzdelávanie v porovnaní s ostatnými odvetviami, tak my chceme rešpektovať percentá, ktoré sú uvedené v právnom základe pre každý sektor. Riešime to a súčasne chcem zdôrazniť, že máme aj stratégiu na uprednostňovanie znevýhodnovaných skupín a aj pri politike mládeže môžeme mať 30 príjemcov práve z takýchto skupín. Ďakujem. Ďakujem. Naozaj sa mi zdajú byť veľmi zaujímavé tieto upresnenia, pokiaľ ide o rozpočet a ja dúfam, že dojde k takémuto navýšeniu na budúci rok. E, mali sme problém, ktorý sa týkal pladieb a ten sme sa snažili nejakým spôsobom riešiť, zareagovať na ňo a myslím, že my sme dosiahli 6 miliónov naviac pri tom poslednom rozpočte, na Geraz, ktoré sa viažu k Erasmu. A teraz skutočne dve minúty každý, pretože meškáme. Áno, veľmi rýchle. Dve minúty. Dve poznámky. Jedna kľúčová vec, to je väzba medzi členskými štátmi a Európskou úniou. musíme podporiť aktivity, ktoré sú zamerané na národné parlamenty. Po tom, čo sme si dnes vypočuli, je jasné, že je to nevyhnutné, pretože európske rozpočty a prostriedky, ktoré sú tam vynakladané, tak tie sa odvíjajú od e, názorov tých členov, tých parlamentov jednotlivých krajín, Takže nájdeme tie peniaze na tie jednotlivé oblasti. Po druhé, musíme posilniť e, občianský dialog medzi organizáciami občianskej spoločnosti a medzi Európskou úniou. E, máme článok 11 Lisabonskej zmluvy. E, Lucy o tom hovorila predtým a štruktúrovaný dialog je veľmi dobrým príkladom, ktorý by bolo možné uplatniť aj vo vzťahu k ostatným mimovládnym organizáciám, ktoré zastupujú občianskú spoločnosť a podľa nás to sa odlišuje od lobistických aktivít. Veľmi rýchle, poprosím. E, vždy, keď hovorím o tom, čo robíme, tak e, jedna z otázok, ktorá e, vzniká zase znova, tá súvisí s tým, že to vzdelávanie a tie výmenné programy, ktoré sa týkajú tých študentov, tak to je veľmi elitárske. Veľká časť populácie sa nemá možnosť zúčastniť ja chcem zdôrazniť, že takéto výmeny študentov by sme nemali vnímať ako také, ktoré znamenajú prospech pre jednotlivca. Takéto výmeny, chvála Bohu, nejakým spôsobom narúšajú naše zabehané vzdelávacie systémy a to presne potrebujeme spochybňovať a narúšať, pretože tie vzdelávacie systémy sú takou pevnosťou e, konzervativizmu a nacionalizmu tým, že nútime školy, aby vstupovali do interakcie s inými školami cez takéto výmeny študentov, to je spôsob, ako dať do pohybu takéto zmeny stavu. 50 európskych krajín, e, alebo teda škôl, nedávajú nejakú hodnotu tým študentom, ktorí sa na rok e, vyberú do inej krajiny a potom musia byť podrobení rôznym požiadavkám, keď sa vrátia oni povedia, že keď idete do inej krajiny, tak nič hodnotné z pohľadu fungovania našej krajiny alebo systému našej krajiny sa nenaučíte. To si treba uvedomiť a treba výrazné prostriedky investovať zo strany komisie, pokiaľ ide o internalizáciu našich systémov vzdelávania. Nie ide len o to, aby sme hovorili pekné slova ohľadom takýchto, takýchto systémov vzdelávania, takýchto výmenných programov a nemôžeme takýmto spôsobom eh, postupovať. No, nemám čas teraz rozvádzať podrobnosti, ale 60 e, učiteľov z, z stredných škôl v Taliansku nikdy neznamenali nemali nejakú skúsenosť e, s pobytom vonku, nehovoria cudzým jazykom, nemali takéto pobyty, neabsolvovali dokonca ani riaditeľia týchto škôl a to by mala byť obava. E, nikto by nemal v budúcnosti nastúpiť cestu učiteľa alebo ako kariéra učiteľa v prípade, že predtým nemal nejaké skúsenosti v inej krajine. To je zaujímavé, môžeme sa tým zaoberať. Ja chcel som len pripomenúť, že my sme do tých viacročných e, programov e, dali, že do roku 2020 významný podiel, to znamená, zdá sa mi, že je to na úrovni 20% a to už je veľký výsledok, pretože dnes Erasmus e, sa bude týkať, teda týka sa 4 miliónov ľudí a to percento je pomerne značné, pokiaľ ide o mladých. 20% tých mladých e, nemá absolvovať len Erasmus, ale má absolvovať aj dobu vzdelávania v iných krajinách. A to je tá otázka internacionalizácie toho vzdelávania, je to centrálna téma, aj my to tak vnímame. Ja sa chcem poďakovať za tento dôležitý panel, ktorý bol veľmi zaujímavý. E, budeme naďalej v kontakte. E, budeme e, spolupracovať, tak aby sa nám nestratilo zozretela to, čo sa deje. Teraz dialog medzikultúrny formou vzdelávania. Máme dva panely, troška rozdielne, uvidíte prečo. Ide v prvom panele o Massimiliana Mascheriniho, ktorý bude hovoriť o sociálnej inklúzii mladých ľudí Profesor Maskerini je e, z Európskej nadácie pre zlepšenie podmienok životných, teda pracovných podmienok a potom na Sarner zo Švedska, ktorá bude hovoriť o sociálnej inklúzii a medzikultúrnom dialogu systéma, to ak sa volá ten projekt, ktorý ona má na starosti. E, pán Maskerin, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem eh, za pozvanie na toto podujatie. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička, eh, dámy a páni, vaše excelencie, hostia. Z pohľadu mladého človeka je možné sociálnu inklúziu vnímať ako proces realizácie vlastného potenciálu v rámci spoločnosti a zároveň, že takýto potenciál bude uznaný spoločnosťou a to sa môže udiať troma spôsobmi. E, zamestnaním, vzdelávaním, ale aj dobrovoľníctvom a sociálnou participáciou. Takýto koncept sociálnej inklúzie rezonuje osobitne s tými, ktorí sú zraniteľní, pretože oni kumulujú viacero nevýhod, musia ich prekonať, aby naplnili takýto potenciál. Ako už e, predtým sme spomínali pani predsedníčka, mládež je tá skupina populácie, ktorá je najviac vystavená riziku inkluzie, eh, exkluzie. Pardon. E, došlo k zmene v porovnaní s roku 2008 a stalo sa tak v 25 z 28 členských štátoch a viac ako jedna štvrtina mladých v súčasnosti je vystavená riziku chudoby a sociálnej exklúzie v Európe. A to sa týka hlavne Eh, populácie tých, ktorí sú NEET, tí, ktorí ani nie sú zamestnaní, nie sú ani v procese vzdelávania, ani odborného vzdelávania, títo mladí. NEET bude 14, miliónov, 14 miliónov takýchto osôb, to je obrovský počet na Európu a to je vlastne celá populácia 7 drobných krajín eh, v člensk- členských, krajín, členských štátov. Na to, aby sme integrovali, aby sme bojovali proti sociálnej exklúzii, takýmto spôsobom to rieši e, stratégia pre mládež z roku 2009, ktorá spočíva na dvoch e, hlavných pilieroch, tým, že poskytneme viac príležitostí mladým v rámci vzdelávania a v rámci trhu práce, aby sme potom podporili mladých ľudí, aby boli aktívni, aktívni občania, aby sa plne zúčastňovali chodu našich spoločností. Implementácia takýchto stratégií sa diala v dvoch líniách, v dvoch osiach. Prvou je tá zamestnanosť, ako som povedal predtým, to je kľúčové z pohľadu realizácie viacerých aktivít v moderných spoločnostiach a potom širší prístup k sociálnej inklúzii. Zamestnanosť, e, snažili sme sa ju implementovať cez tú záruku mladým, a zatiaľ čo všetky aktivity, ktoré sa týkali tej, tej, tej sociálnej participácie a všetky veci, ktoré smerovali aj na tie znevýhodnené skupiny, tie sa riešili to formou sociálnej inklúzie. Pokiaľ ide o záruku pre mladých alebo pre mládež, tak hlavná, hlavne sa zamerá na zamestnanosť, čiže ponúka možnosť zamestnania práce a takisto odborného vzdelávania mladým ľuďom vo veku 15 až 24 rokov. Vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu eh, v rámci tej schémy alebo to, toho programu Youth Guarantee, to preto, že vzdelávanie je prvým takým vstupným bodom, eh, pokiaľ ide o vstup do sociálnych politík mladých. Eh, týmto dokážeme predikovať nejaké budúce výsledky uplatnenia na tom pracovnom trhu. Vieme, aké zručnosti budú od nich pod, pod, požadované, ale takisto to podporuje aktívnu účasť na spoločnosti, aktívne občianstvo. A okrem toho e, slabé výsledky vo vzdelávaní a predčasné ukončenie školskej dochádzky, to je dôvod, prečo nevstupujú do pracovného trhu títo mladí. A trojnásobne sa zvyšuje riziko v prípade takýchto mladých stať sa tými, ktorí nemajú ani vzdelávanie, ani odborné vzdelávanie. Tu sú tzv. NET, toto je jeden z takých kľúčových cieľov, ktoré sleduje Európska únia v rámci svojich politík. A my e, v rámci tohoto e, identifikujeme dva prístupy. Jeden je preventívny. E, snažíme sa tvoriť politiky, ktoré vychádzajú z niektorých oblastí, sú zamerané na oblasti, tie najviac nevyhodnené. Snažíme sa poskytnúť alternatívne prostredia a inovatívne učebné metódy, ale takisto chceme poskytnúť usmernenie kariérne, chceme zabrániť tomu, aby ľudia odchádzali z dochádzky, mladí ľudia. E, dve praxe, ktoré môžem spomenúť, e, dve dobré, dva dobré postupy. Learning Community, teda takáto vzdelávacia komunita v Španielsku, oni poskytujú inovatívne učebné systémy, ale takisto je tu tzv. tzv. mozaikové triedy z Luxemburgu, kde veľmi individuálnym spôsobom sa pristupuje k e, výučbe. A potom je tu tzv. reintegrujúci prístup, ktorý poskytuje alternatívne vzdelávanie, ale formalizovanejším spôsobom e, pre tých, ktorí už e, ukončili vzdelávanie. E, sú tu príležitosti, druhé príležitosti, druhé šance. Potom je tu vzdelávanie jazykové pre tých, ktorí prichádzajú do krajiny, ale sú to aj problémy, ktoré, eh, programy, ktoré riešia komplexnejšie osobné problémy. Napríklad je tu program vzdelávania v tých štvrtiach alebo susedstvách sa zameriava na tie znevýhodnené skupiny, ktorí majú problém uspieť v tom formálnom systéme vzdelávania a potom je tzv. deziem šans vo Francúzsku. A aby som to uzavrel, treba venovať viac pozornosti na európskej úrovni, e, pokiaľ ide o problém sociálnej exklúzie mladých ľudí a treba ísť nad rámec e, riešenia problému nezamestnanosti. E, videli sme a tak, tak konštatovali, že členské štáty začali implementovať garanciu alebo záruku pre mládež v roku 2000 14 e, e, videli sme, že prvý rok e, sa zamerali na tých, ktorí sú pripravení vstúpiť na trh práce, ktorí sú skôr integrovateľní a tí ostatní, mladší, povedzme sa, ťažšie integrujú. Vzdelávanie zohráva výraznú úlohu v rámci záruky pre mladých a takisto je to ten prvý bod vstupu do politik sociálnej inklúzie. A tu by som chcel zdôrazniť holistický prístup ktorý kombinuje zamestnanosť, vzdelávanie, ale širší prístup k vzdelávaniu, hlavne z pohľadu tých najzraniteľnejších e, utečencov a migrantov a tak ďalej. Ďakujem pekne, ďakujem aj za to, že ste dodržali ten čas a povedali ste tak veľa dôležitých vecí. Ďakujem pekne. E, chcela by som sa rýchle spýtať, či sú nejaké žiadosti o vystúpenie. Nie. V tejto chvíli nie. Áno, je tu jedna žiadosť o vystúpenie. najskôr European Youth Forum, e, za nich vystúpi jeden. A nie, nie, nie. Dúfam, že je to len kvôli únave a že nič iné. E, dám slovo druhému panelistovi, ale pozeral som sa na tie žiadosti, samozrejme o slovo a sa, som vás opomenula. Prepašte, veľmi ma zaujíma váš projekt, nech sa páči, pani sa potom Youth Forum. Ďakujem pekne, ďakujem za možnosť e, prísť na toto podujatie a poinformovať o našej práci, aký je ten systém vo Švédsku a v iných mnohých krajinách. E, v roku 2009 v Göteborgu došlo k veľmi e, zaujímavej ponuke zo strany Švedského národného symfonického orchestra, kde ten stočlenný orchester e, sa ocitol v tej veľkej športovej hale a hrali Beethovenové skladby zadarmo pre mladých, takúto klasickú hudbu a mali možnosť zažiť to prvýkrát, bola to úžasná vec pre mnohých. E, ja som e, mohla položiť mnohé otázky vtedy a pýtal som sa, či môžu dať nejaké dobré rady z Venezuely akým spôsobom dokážu sprostredkovať takýto typ hudobného vzdelávania pre deti. No ja povedal, mohli by sme spoločne realizovať projekt, e, tak sme dostali tu ten nápad spraviť z toho nejaký systém. E, nový umelecký šéf e, tej, teda toho Národného orchestra povedal, že je to v súlade s tým našimi predstavami a že by to bolo dobré. A potom dostal aj cenu v Stockholme za prácu, ktorú robil vo Venezueli od roku 1975 tisíckam detí dal možnosť e, do e, teda nejakým spôsobom utiec to je z tej situácie chudoby aj formou hudby a hudobného vzdelávania. Ukázal, ako hudba dokáže prispieť k e, prekonávaniu medziera rozdielov, ako dokáže ľudí vytrhnúť z chudoby a ako dokáže napríklad aj v segregovanom meste ako Jeteborg ponúknuť lepšie vyhľadky práve Göteborgo vhodným e, mestom. My sme našli takéto miesta, teda kde sú tie segregované komunity. E, my máme oficiálnu a štátom financovanú hudobnú školu ako základ a dali sme takéto hodiny hudobnej výchovy 100 tisíckam detí. Každopádne sme videli, že sa z toho stala kultúrna škola, ktorá bola zacielená predovšetkým na deti strednej triedy, ale teraz e, tu vzniká nová výzva e, so všetkými tými e, spoločnými aktivitami v rámci komunity, v rámci tých škôl. Dokážu deti zažiť fascináciu hudbou a to došlo, teda pretavilo sa to až k vytvoreniu takého švedského modelu, kde hudba prispieva sociálnej inklúzii a k sociálnej integrácii. E, deti e, majú možnosť hrať popri tých, e, tých hudobníkov v symfonickom orchestri. Raz do týždňa sa stretávajú aj rodiny týchto detí, raz večer sa stretnú a deti majú možnosť vystúpiť pred rodičmi, pred známymi a majú možnosť potom nadvezovať aj nové sociálne kontakty, čiže je to miesto medzikulturálnych medzikultúrnych e, stretnutí a takisto aj komunikácie jazykovej, rozvoja jazyka. Aký je ten systém vo Švédsku? Volá sa to systém a Sveden. Odkedy sme to spustili, tak sa pripojilo k tejto iniciatíve 20 e, obcí, 20 miest alebo komún 7 tisíc detí e, sme takýmto spôsobom dokázali zaintegrovať e, do spoločenstva tým, že sme im dali možnosť zúčastniť sa kultúrneho života a hudbou sme dokázali riešiť e, ten fenomén marginalizácie. Švedský systém, alebo teda to, také, takáto aktivita sa rozšírila, došlo k založeniu novej európskej organizácie v Rakúsku a Spojenom kráľovstve a spoločne sa angažujeme aj na európskej úrovni takými ročnými stretnutiami orchestra, orchestrov v Laskála v Miláne sme sa stretli naposledy a mladí e, nadvezujú nové priateľstvá, učia sa viac o hudbe a v Škótsku, v Raploch, e, tam je tiež e, príkladný projekt pre Európu. E, tu e, sa stretávajú viacerí v rámci týchto aktivít, aj pedagógovia majú nové možnosti. E, v 65 krajinách sveta existuje teraz takýto systém. E, informácie sú šírené slobodne, voľne. To posolstvo z Venezuely je, že treba vytvoriť e, takú vzájomnú prepojenosť a ten riaditeľ sa postaral o to, že milión detí prakticky e, v tom, v tom jadre realizuje takéto hudobné aktivity spoločne a že intenzívne cvičia hudbu, to poukazuje na to, že deti sa už od malička učia e, zvládať nejaký hudobný nástroj a učia sa potom celý život a to je určite veľmi dobrá alternatíva oproti e, nejakej trestnej činnosti na uliciach Napríklad e, toto je Magdalen Karola zo Švedska, jej matka je alkoholička a ona e, pravidelnou hudobnou činnosťou e, si zabezpečila dobrý, zdravý rast osobnostný a je to dobré. A samozrejme aj jej matke to otvorilo nový okruh priateľov, a ten vzťah medzi matkou a dcerou sa tiež posilnil, sa rozvinul a ona teraz povedala, že vďaka systéma, tomuto systému v Švedsku som e, dokázala moju matku nastaviť na, lepšie na, na túto cestu naspäť. Pre Aldila z Iraku je to tiež e, forma, ako sa dostať z tých neutešených podmienok Mikael, e, ďalší prípad, e, ktorý došiel ako 15-ročný z Čile. Vo Švedsku sa zoznámil formou tohto projektu Systema s mnohými priateľmi, e, zúčastnil sa koncertu v Jeteborgu, až tam sa cítil vítaný vo svojej novej krajine. Teraz sa stretávajú s týmito priateľmi a fungujú toto mi naposledy hovoril, keď sme sa stretli. V Jeteborgu sme teda realizovali takýto projekt a máme tam e, veľký tábor pre mladých, ktorý sme organizovali tábor pre ľudí z celého sveta, pretože hudba premostuje rozdiely medzi ľuďmi z jednotlivých kútov sveta. Čiže hudba skutočne dokáže posilniť e, tú schopnosť spolupracovať, e, posilňuje disciplínu a formuje hodnotné charakteristiky aj e, kvality v rámci osobnosti človeka v každodennom živote a tvorí aj lepších občanov. Takže máme tu veľmi zaujímavé video, ktoré vám ukážeme. Je to 20 sekúnd. Qué maravilla tener un mundo donde todos los niños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 ukážku toho, ako naozaj sa hudba môže stať systémom zapájania sa a um, návratu k formálnemu vzdelávaniu. Chcem len pripomenúť, predtým som hovorila, neviem, možno by sme mohli zapnúť svetla, povedala som už skôr, vy ste hovorili, že tento systém, ja si pamätám um, slavného Joseho Antonia Embreu, ktorý naozaj teda pracoval na tomto systéme a my uznávame uplatňovania takéhoto, uplatňovania takéhoto prístupu. Mm, a podobný systém, ako ste povedali, mm, sa uplatňuje vo viacerých krajinách. A v, v, u nás v Taliansku bude práve koncert v Senáte. Um, a teraz už poprosím zástup prácu našich mladých. Jan uh, eh, eh, Wilker. Jan Wilker z Mladežnického fóra a potom ešte dvaja kolegovia sa ujmú slova a potom prejdeme na tretí panel. Ďakujem veľmi pekne. My sme veľmi radi, že táto téma je mm, prioritou agendy, tak ako bolo zdôraznené, mladých ľudí najviac zasiahla kríza. Bohužiaľ, diskusia, e, diskusia sa trošku mení v kontexte e, rozpravy o terorizme, násilí, ale my máme pocit, že mládežnický sektor skutočne musí mať silný hlas v tejto diskusii, aby sme podporovali e, prierezové prístupy, aby sme sa mohli zamerať na prevenciu cestou, cestou vzdelávania a tak ako to napríklad bolo preukázané. Podľa nás e, nestačí o veciach len hovoriť, treba budovať komunity, treba sa združovať v manželských organizáciách, aby pretože takéto niečo je kľúčové. Je to kľúčové pre mobilitu mladých ľudí. Často, často cez, cezhraničné projekty sa jednoducho udiať nemôžu, pretože mobilita mladých ľudí je obmedzená. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám pripomenuli i tento aspekt, ktorý e, ešte nevymizol. Takže ja teraz e, udelím slovo Filip Lengsfeld, nech sa páči, za nemecký Bundestag. Um, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um... Ďakujem, pani predsednička. Ja som z Berlína, slavného mesta Nemecka. A my sme známi tým, že veci formulujeme jasne a otvorene, takže sa vopred ospravedlňujem. Mám jednu poznámku alebo otázku k tomu, čo povedal pán Mašeriny. Myslím si, že ide o dôležitú tému, sledujeme sa aj s cieľom, ale myslím si, že tento obraz bol jednostranný, ak nie je príliš meký. Možno, že to vidím len tak z pohľadu Nemecka. Pokiaľ ide akceptáciu európskych hodnot demokraciu, rovnoprávne postavenie žen, to tolerancia, právo Izraelu na existenciu a podobne. To sú všetko témy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu a ja som ich vo vašom prejave postrádal. Ďakujem. E, dám, dám najprv slovo Janisovi Vukanizu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť opätovne vystúpiť. Plne súhlasím s Massimilianom Maskeriným, ktorý povedal, že neprimerané vzdelávanie je závažným dôvodom sociálnej exklúzii. Ja by som dokonca povedal dokonca dôvodom sociálnej izolácie. Krajiny začali uplatňovať mládežnícku záruku, ale podľa nás sa týmto bojuje proti dôsledkom, nie príčine. Na to by sme bojovali proti príčinám, potrebujeme preventívne opatrenia. Lotyšsko považuje e, za nástroje, ako bojovať proti tomuto e, napríklad e, my si myslíme, že treba vedieť prilákať aj samotných zamestnávateľov, ktorí by boli zapojení do odborného vzdelávania a ktorí by pomohli aj so stratégiou. Poprosím ďalšieho rečníka, Sana Lauslanti z Fínska. Nech sa páči. Nech sa páči. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Vo Fínsku sa domnievame, že záruka pre mladých je vynikajúcou myšlienkou a musíme Mm, podľa nás ale bude treba lepšie túto záruku rozpracovať. Podľa nás treba ale konať ešte predtým, než deti prídu do školy. Treba presne vedieť, aké zručnosti deti potrebujú ešte predtým, než prídu do školy. Keď pokiaľ, pokiaľ ide o migrantov, tam je bránou k vzdelávaniu jazyk. Čiže preto musia vedieť dobre po fínsky. V škole máme trojvrst, trojúrovňové vzdelávanie. Každý snažíme sa, aby všetci sa zúčastňovali vzdelávania, tak aby sme nemali, e, tak aby nikto neopúšťal školskú dochádzku. Podľa nás e, treba ešte pracovať na tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za príspevok. Pán Venta. Uh, can, can you, can you... Môžete prosím sa prihlásiť v ďalšom kole? Ďakujem veľmi pekne za prezentácie. Pán komisár uviedol, že šport je zrozumiteľným jazykom, ale vy ste preukázali, že umenie, výtvarné umenie a hudba sú zrozumiteľným jazykom a že je to metóda výuky. Je to nová metóda, ja som si všimla, že i Česká republika tam je, že i Česi sa zúčastňujú. Môžete ma informovať, prosím, kde je to Centrum pre Českú republiku? Rada by som sa s, ním, s tým zoznámila a rada by som podporila účastníkov z Českej republiky. Takže ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne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 o našej mládeži, o deťoch, ale myslím, že treba ho- hovoriť aj o um, postihnutých občanoch. Máme k dispozícii niekoľko nástrojov, hovorili sme, hovorili sme o hudbe, kultúre. My sme napríklad využili varenie a spoznávanie jednotlivých kuchyň, podobe nástroja, ako sa dostať k mladým ľuďom, ktorí prístup k vzdelávacím systémom nemajú, ale dokážu sa naučiť, um, ehm, pričom pracujú vo forme, v kontexte spoločných projektov. U nás mladých ľudia otvorili reštauráciu, ktorá sa um, stala dôležitým nástrojom sociálnej inklúzie a sú tu ešte aj projekty, uh, pre zrakovo postihnutých. Čiže hovoríme o spolupráci medzi dvomi svetmi. Svetom ľudí, ktorí sú zdraví, ktorí sa tešia dobrému zdraviu a tými, ktorí nemajú prístup k vzdelávacím systémom a sú veľmi aktívni a zdieľajú spôsoby komunikácie. A to by bolo aj pre nás zaujímavé, aby sme sa o tom mohli dozvedieť aj v podobe, alebo teda naučili sociálnej inklúzie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vážený kolega. Naozaj veľmi zaujímavé vypočuť si všetko o tom, čo sa deje pre, pre, na, pre našich mladých. Musíme o tom viac hovoriť a musíme E, zabezpečiť, aby tieto jednotlivé kreatívne aktivity boli viac viditeľné. Takže nech sa páči, teraz e, môžete odpovedať na otázky. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj za položené otázky. Myslím si, že pokiaľ ide o ten prierezový prístup, je dôležitý z pohľadu riešenia otázok a problémov mladých ľudí, riešení sociálnej inklúzie či prístupu k vzdelávaniu. Keď hovoríme o mládeži, hovoríme o, o tej galaxii, myslíme si, že, dôležit, že je dôležitý prístup, ktorý si nastavíme a samozrejme, že nie pre všetkých, že nie na všetky aspekty sa dá uplatňovať jednotný prístup. Niektorý prístup môže fungovať pre jednu skupinu ako hudba či varenie, kým pre, iných môže, kým pre inú skupinu mladých ľudí môže fungovať napríklad šport. Čiže kombináciou partnerstiev medzi jednotlivými inštitúciami, sektormi a konkrétnym prístupom alebo tým, že prebiehajú dobrovoľné aktivity, vlastne tvoria samotné jadro aktivít mládežníckých a často sa samozrejme toto všetko sú kľúčové aktivity. Mnohí rečníci o tom hovorili v tomto zmysle a Práve vzdelávanie, ako som už predtým povedal, je spôsobom nielen poskytnúť zručnosti mladým ľuďom, ktorí sú ktorí takto majú byť pripravení na vstup do, na pracovný trh, ale je to aj spôsob, ktorý im umožní stať sa občanmi našej spoločnosti, umožní im to pochopiť naše hodnoty, umožní im to akceptovať našu spoločnosť, európske hodnoty. Sami ste to predsa zdôraznili. Integrácia mládeže do vzdelávania bude pravdepodobnejšie, pravdepodobne najefektívnejším spôsobom. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Myslím, že dnes tu máme pred sebou dôležité otázky. Zaznel, to, zaznel tu celý rad zaujímavých podnetov. Určite potom bude ešte prečo hovoriť aj neformálne o jednotlivých otázkach. Mm, Zaruka pre mladých a súvisiaci prístup by mal, mm, by mal byť holistický. Je to príležitosť, ktorú máme ktorú máme na to, aby sa mladí mohli vzdelávať, aby mohli chodiť na stáž, ale aj na to, aby, aby sa preskúmaním napríklad e, jednotlivých vzdelávacích programov mohlo napomôcť mladým ľuďom a napomôcť im zapojiť sa do tých správnych programov. Samozrejme, napríklad v Taliansku je tu aj, aj, aj verejná služba, to je nesmierne dôležitá skúsenosť. Nezabúdajme aj na samostatnú zárobkovú činnosť. I takýmto spôsobom by sa mladí mohli integrovať do pracovného procesu. Čiže tých príležitostí je nemálo. Nie možno paralelných, ale často jednoducho sa doplňajú a práve na to by sme mali nahliadať holisticky. Aj u nás v rámci výborov v parlamente, aj v národných parlamentoch a možno, že Možno že, možno, že na počiatku sme e, tieto prečosti nevnímali. Podľa mňa, podľa mňa sa to nedá vnímať len cez e, optiku zamestnanosti, ale musíme to vnímať trošičku komplexnejšie a globálnejšie. Chcete ešte vystúpiť? Želáte si? Dobre. Chcete zareagovať? Dobre. Takže nech sa páči. Ako som už hovorila, náš systém sa rozrastá, funguje vo viac ako 20 krajinách, vyslúžil si i konkrétne financovanie. Dá sa na ňom pracovať aj na dobrovoľnej báze. Ja pošlem kontakty ohľadne Českej republiky. No a potom, pokiaľ ide o tie preventívne opatrenia, práca s deťmi v predškolskom veku učiť ich hudbe a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, samozrejme všetky informácie vám rozošleme. Teraz udelujem slovo. Začína tretí panel. Udelujem slovo štyrom zástupcom národných parlamentov, štyrom poslancom. Udelujem teraz e, slovo štyrom poslancom. Ide o pani Sanu Lauslachty z Fínska, Sandri Duse z Národného zhromaždenia Francúzska. Um, mala tu byť s nami aj um, poslankyňa talianského senátu ale bohužiaľ nemohla prísť, ale máme tu pani senátorku Francesku Pulízi mm, z, zo Senát Talianskej republiky a potom pána Gerarda Crofwella z Írskeho senátu. Poprosím vás, aby ste sa pridržali rečníckého času dvoch minút. Hneď udelujem slovo fínskej poslankyni pani Lauslachty. Témou je celoživotné vzdelávanie od školy po aktívny život. Nech sa páči. prepačte, prepačte, práve ste len prišli, takže mm, zatiaľ, čo sa pripravíte, chcem len mm, chcem vás len predstaviť a chcem povedať, že sme sa snažili o istú víziu rozličných súčastí Európy, ale aj krajín, ktoré boli po, počas uplynulých rokov zapojené do zaujímavých reform a tešíme sa už na vaše vystúpenie. Ďakujem. Celoživotné vzdelávanie je veľmi aktuálna téma. Prechádzame veľkými zmenami a veci môžu veľmi rýchlo zostarnúť, zastarať. Ľudia si v minulosti pracovali na tom istom mieste celý svoj život, ale to sa zmenilo. Taktiež sa menia veľmi rýchlo profesie ľudí a ľudia majú veľmi často krátkodobé zmluvy, pracovné zmluvy. Je veľmi ťažké odhadnúť, aké budú potreby do budúcnosti z hľadiska trhu práce, lebo zmeny sú veľmi rýchle. Je isté, že zmena je stálym javom, zmena sa nespomalí Nové technológie prinášajú radikálne zmeny v požiadavkách na profesionálov, automatizácia, robotika, nové technológie zmenia hospodársky život v budúcnosti a taktiež zmenia štruktúru rôznych profesí. Napríklad informačné technológie a doprava sa zmenia v budúcnosti. A roboty nahradia šoférov, diagnostikov v medicíne a podobne. Ako sa na to pripraví Európa? Budeme mať potrebné zručnosti do budúcnosti? Ako budeme reagovať e, na zmeny v budúcnosti? Ako sme pripravení systémovo na túto situáciu? Ako budeme vzdelávať ľudí? Potrebujeme každého tejto zmene, či na úrovni jednotlivcov alebo iných. Osoby budú potrebovať nové zručnosti do budúcnosti. My vo Fínsku chceme zmeniť znalostný systém na nový systém. Máme nový vzdelávací program, ktorý nám umožní vybudovať nový znalostný kapitál do budúcnosti. My chceme zručnosti, ktoré nám umožnia vytvoriť veci nové a umožnia nám aj učiť sa nové veci. Mladí ľudia, ako aj dospelí, potrebujú zručnosti na to, aby sa odučili staré zručnosti. Potrebujeme také cesty. Fínsko začalo na tomto pracovať počas predchádzajúcich vlád, ale je to pre nás nekonečná, nekončiaca práca, pretože stále musíme zlepšovať náš vzdelávací systém, aby dosiahol potrebnú úroveň. Mám aj niekoľko príkladov, ktorý tu môžem uviesť. Snažíme sa e, vybudovať a vytvoriť individuálne, individuálne plány výuky skúmame potrebné zručnosti, zručnosti, ktoré deti potrebujú do budúcnosti, Taktiež obnovujeme alebo zavádzame vzdelávanie učiteľov a hodnotíme, aby sme vedeli, aké zručnosti budú potrebovať. Máme digitálne vzdelávanie a rôzne elektronické aplikácie pre školstvo, pre školské osnovy a pokiaľ ide o technické vzdelanie, praktické vzdelávanie, príprav na polovanie, máme nový povolanie, máme nový systém financovania a vidíme, e, že sú tu rôzne modulárne systémy a vidíme, že súčasťou alebo základom tohto musia byť rôzne subjekty, pracujeme aj spolupracujeme s rôznymi vzdelávacími subjektmi, pripravujeme nové vzdelávacie programy do budúcnosti a sme presvedčení, že tieto nové programy vytvoria no- dobrý základ pre celoživotné vzdelávanie. Pokiaľ ide o základné vzdelanie, tak tam chceme e, vsadiť na rôzne každodenné zručnosti, komunikačné zručnosti, partnerstvo, podnikateľstvo, udržateľný vývoj a rozvoj. Chceme pristupovať k ľuďom ako k jednotlivcom, individuám, ale v duchu komunitnom, spoločenstvom. Chceme, aby sa ľudia naučili, čo potrebujú v budúcnosti sa určite už nebude písať tak, ako sa dneska píše všetko. Budú nové metódy. My chceme, aby boli všetci zapojení do vzdelávacieho procesu. Počítačové kódovanie bude súčasťou všeobecného vzdelania a budeme mať aj nové rôzne aktivity pre stredoškolákov je dôležité hovoriť o vzdelávaní dospelých, ktorí e, veľmi často sa hovorí, že ľudia, ktorí pracujú, sú veľmi zanepráznení, ako si udržiavať to, čo viete a ako sa naučiť nové zručnosti. Je dôležité učiť sa aj nové zručnosti, ale niekedy je dôležité zamerať sa na zachovanie toho, čo už viete ľudia sa musia zamyslieť nad tým, na čo chcú využiť svoj voľný čas, napríklad, či ho chcú venovať na udržanie toho, čo už vedia. My chceme, aby Fínsko bolo krajinou, kde sa ľudia chcú stále učiť nové veci. Ďakujem. Ďakujem. Skončili ste práve na čas ale teda chcem poprosiť, keby ste poddržali tento svoj čas dve minúty, pretože nebudeme mať dosť času pre každého. A teraz francúzsky senát. Dávam slovo predstaviteľke e, pani Sandrine Duš- Dušet. Ďakujem veľmi pekne za slovo. E, Teším sa, že môžem predstaviť náš systém vysokoškolského vzdelávania, ktorý je veľmi zložitý. Porovnala by som to aj s paradigmou celoživotného vzdelávania. Ja som členkou, poslankyňou Národného zhromaždenia, som členkou výboru pre európske záležitosti, som aj v výbore pre vzdelávanie, ako aj e, členkou Najvyššej rady pre školské osnovy. Tiež som sa zúčastnila vzdelávacej reformy z hľadiska obsahu. Je to pomerne nová vec v, vo Francúzsku, i keď v, e, vo Fínsku je tento systém už dlho aplikovaný. My sa snažíme Fínskom inšpirovať a v rámci mojich jednotlivých aktivít som sa zaoberala rozvojom tohto, te, tejto európskej e, paradigmy celoživotného vzdelávania. Cieľom je zabezpečiť zamestnateľnosť. Táto paradigma bola vzdialená pôvodnej situácie, vzdialená od toho, čo sme pôvodne mali vo Francúzsku. Potom sme dosiahli pokrok a snažili sme sa zamerať na túto situáciu z hľadiska celoživotného vzdelávania a ich cieľov. V minulosti sme boli veľmi ďaleko od týchto cieľov, ale teraz je tento systém súčasťou vzdelávania vo viacerých európskych krajinách. Je to zložitý systém, ale táto zložitosť môže byť aj zdrojom bohatstva tak, aby sme našli určité zdroje, ktoré nám umožnia nájsť podporu e, pre myšlienku celoživotného vzdelávania. Systém vyššieho vzdelávania je veľmi zložitý. Sú, je to po, sú to tie stredné školy u nás E, mladí začnú buď na odbornom liceu, alebo liceu, ktoré sa ďalej člení a má všeobecný vzdelávací systém a odborné vzdelávacie systémy. Je to pomerne zložitý systém, i keď to technické vzdelávanie sa pomerne približuje k všeobecnému vzdelaniu. A tá zložitosť je aj po maturite. Toto boli stredné školy a teraz vysoké školy, vysokoškolská úroveň univerzity. Tam máme oblasť, ktorá nie je pokrytá univerzitami. Tam sú rôzne vysoké školy, a ich systémy. My to nazývame veľké školy. Súvisí to s históriou našej krajiny a má to aj svoj pôvod vo francúzskej revolúcii, pretože v istom čase bolo potrebné vzdielať kádry v oblasti moderných postupov. Takže iste vám je jasné, že súčasná priorita je na diplomoch a to je ďaleko od toho, aká je súčasná, aký je súčasný kariérny vývoj u mladých. Je chaotický, majú rôzne krátkodobé zamestnania, brigády sú nezamestnaní, čiže je to taký chaotický obraz a to všetko sa my snažíme využiť. Snažíme sa zaviesť dimenziu celoživotného vzdelávania a valorizovať niektoré aspekty. Zákon z roku 2013 poveril expertov úlohou vypracovať stratégiu vysokoškolského vzdelávania. Výsledky boli prezentované pred dvomi mesiacmi a cieľom je odbúrať tieto prekážky vo vzdelávaní. To znamená, že smerujeme k celoživotnému vzdelávaniu a že budeme uznávať aj zručnosti a získané schopnosti nadobudnuté mimo rámca formálneho vzdelávania. Takže my budeme mať alternujúci systém, kde máme to základné vzdelanie a univerzitné vzdelanie, potom budeme mať podnikové vzdelávanie, to je, e, hovoríme o tzv. duálnom systéme, takto sa to nazýva po európsky. A taktiež je tu aj snaha zjednodušiť univerzitnú oblasť, vytvoriť určité póly, tak aby to bolo prehľadnejšie aj na úrovni regiónov. A o to práve teraz ide z hľadiska volieb na budúcu nedelu. A ide tu o tzv. takú akúsi službu orientácie pre mladých ľudí. A teraz už 15 rokov máme to, čo nazývame validácia skúsenosti. A to tiež zodpovedá E, tomu, čo bolo v roku 2012. To znamená, že každá európska krajina má mať do roku 2018 validáciu skúsenosti a preto sme sa snažili zdôrazniť duálny systém a zároveň využívať všetky tie systémy, o ktorých tu hovorili kolegovia, a to najmä s využitím digitálnych e, technológií. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo Franceske Pulizi z Talianského senátu. Grazie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Talianská vláda po rokoch škrtov sa rozhodla investovať do vzdelávania, pretože sa domnievame, že najlepšou štruktúrálnou politikou proti nezamestnanosti mladých a sociálnej exkluzii je práve investícia do vzdelania. Parlament schválil zákon 107 v júli. To znamená, že od tohto školského roka už vstúpil do platnosti. Cieľom zákona je Um, boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, ďalej aj samozrejme skvalitňovanie základných zručností. Ide najmä o um, porozumenie počas testov, matematické zručnosti a samozrejme účelom je aj skvalitňovanie um, predškolskej výchovy, základného školstva a tak ďalej. Ďalej, skvalitňovanie e, odbornosti učiteľov s tým, že aj do ich vzdelávania sa bude investovať. My sme, my sme si vypočuli hlas e, vzdelávateľov, učiteľov a takisto musíme povedať, že výmenné výmenné pobyty sú tými najlepšími skúsenosťami a aj oni túto skúsenosť ocenili. Ide nám aj o skvalitnenie prierezových zručností žiakov a zlepšenie šanci, šan, šancí na zamestnanie. Pôjde o plán najímania ďalších 100 eh, tisíc učiteľov. Um, a s tým, že do vzdelávacieho systému v Taliansku sa aj sa, sa zapracuje aj mechanizmus, kedy žiaci budú okrem školy musieť aj pracovať, alebo teda pôsobiť na stážach, na pracovných miestach. Teda nepôjde len o vzdelávacie aktivity, ale aj o istú orientáciu, pokiaľ ide o ich budúcu voľbu zamestnaní pre žiakov a žiačky. A podľa a toto predstavuje absolútnu novinku v talianskom vzdelávacom systéme. Je tu ešte jeden ďalší dôležitý smer, ktorým ideme. Ide o národný plán pre digitálnu školu, pretože 90 škôl je už teraz napojených na sieť, ale len 7 z tried v, na školách malo internetové spojenie, čiže toto je veľmi dôležité. Vláda preto investuje počas 4 rokov do toho, aby všetky triedy boli pripojené na internet, aby digitalizácia bola motorom inovac, ino, inovácií, vzdelávacích inovácií, pretože to je samotným jadrom zákona, ktorých sme chválili. 40 miliónov eur bude investovaných a do vzdelávania učiteľov a 90 miliónov eur bude investovaných aj do digitalizácie a vzdelávania digitálnou formou na každej zo škôl. Čo je ďalej dôležité, ja som si veľmi s veľkým záujmom vypočula predrečníkov, čiže ďalším, eh, ďalším dôležitým nástrojom na boj proti javom, o ktorým sme hovorili, je zlepšiť vzdelávaciu ponuku pre našich študentov začínajúc napríklad hudbou. Ja som si vypočula informácie o krásnom programe, um, mus, hudbu, ktorú vyučujú špecializovaní, špecializovaní um, učitelia a Samozrejme, netreba zabúdať aj na, aj na skúsenosti o aktívnom občianstve, pretože uh, v, na školách vlastne chceme vzdelávať aj um, našich občanov, ktorí budú mať isté povedomie. Školy teda dostanú príslušné zdroje a budú autonómne, pokiaľ ide o správu týchto finančných prostriedkov. A po prvýkrát sa v systéme u nás objaví aj hodnotenie, respektíve seba hodnotenie škôl mm, každé tri roky, teda hodnotenie učiteľov, vedúceho učiteľa, ktorí nakoniec dostanú ocenenie za svoje zásluhy. Predtým takéto niečo v našom systéme nefigurovalo a boli sme asi len jediní v Európe, kde kde ako jediným faktorom na zvyšovanie platov učiteľov bol, bol ich vek a seniorita. Ďakujem veľmi pekne. Um, bolo to nesmierne zaujímavé a teším sa, že teda to začína už tento školský rok. Hovorím to píšne ako talianka, pretože v mnohých, v mnohých krajinách sa uh, bohužiaľ, teda bohužiaľ vo vzdelávacích kapitolách došlo k škrtom a aj u nás v Taliansku sa tak pri predchádzajúcich rokoch dialo. Grécko, vy ste tiež o tom, mm, tiež ste to spomenuli a naozaj sme boli svetkami katastrofického efektu, ktorý mal za následok aj e, sociálnu nerovnosť. Preto aj neformálne vzdelávanie je znakom a znakom toho. takže teraz už poprosím Gerald Crabwell a z Irského senátu. Uh, thank you, Madam Ďakujem veľmi pekne. Vy ste dobre vyslovili moje meno. Ja sa venujem celý život celoživotnému vzdelávaniu. Celoživotné vzdelávanie mi dalo príležitosť zmeniť moju kariéru 11 krát a pracoval som napríklad aj v opere Irska. Naša politika smeruje k podpore dokončenia e, druhostupňového vzdelania a boli sme aj úspešní pri vysokoškolskom vzdelávaní. 90 našich občanov vo veku 25 až 30 dokončilo strednú školu, taktiež sme mali vysokú mieru 51 vysokoškolských vzdelaní, vzdelaných ľudí vo veku 25 až 31. To nás zaraďuje na veľmi popredné priečky. Below, uh, Takže Írsko je krajinou, kde chápu vzdelanie ako investíciu aj ako potrebu celoživotného vzdelávania. Avšak politiky nemajú len ekonomické ciele, ide tu o sebarealizáciu národné bohatstvo a naše politiky chcú zvýšiť pohodu, sociálny kapitál, sociálnu súdržnosť. Nedávny prieskum OECD ukazuje, že my máme pomer, e, jednu z najvyšších úrovní vzdelanosti, gramotnosti a podobne a to vedie aj k najvyššej účasti na politickom a spoločenskom živote. Toto sú štatistiky, ale nesmieme ostať uspokojení. Naša nezamestnanosť mládeže je 19,1% v porovnaní s 8% nezamestnanosťou všeobecnej populácie. Od roku 2011 došlo k veľkému zlepšeniu, i keď, e, keď bola naša neza, miera nezamestnanosti mládeže 31%. Keď hovoríme o tých keď hovoríme o mládeži v stredoškolskom veku, tak vidíme, že mnohí nepokračujú ďalej. Vláda chce podporiť e, ďalšie vzdelávanie takýchto mladých ľudí rôznymi programami. Musíme si uvedomiť, že až do roku 2011 vzdelávanie a odborná príprava vo formálnom vzdelávaní, to znamená aj po, dru- po strednej škole, bolo rozdelené do dvoch ministerstiev odborná príprava na zamestnanie pod školstvom a potom tre, e, tréning, zaškolovanie, to bolo ministerstvo sociálnych vecí. Teraz sme to zlúčili, aby sme zabezpečili ďalšie vzdelávanie. A keď som si vypočul dnes rečníkov, tak som chcel zachádzať do určitých detajlov programov, ktoré máme k dispozícii pre ďalšie vzdelávanie. Ja som ich e, ale ja som sa rozhodol nakoniec, že to nebudem tu na rozoberať, pretože som zmenil niektoré veci, ktoré chcem povedať. Máme učňovský model, minimálne dva roky, je to vzdelávanie teoretické aj praktické. Máme nové programy, ktoré sú zamerané na 15 až 20 ročných, ktoré odišli z formálneho vzdelávania a tieto programy sú vytvorené tak, aby poskytli vzdelávanie, skúsenosti, odbornú prípravu. Potom máme komunitné programy, ktoré poskytujú obce a jeden z najúspešnejších programov, ktorý sme mali ako výsledok znižovania nezamestnanosti, sú aktivačné programy známe ako Momentum a viac ako 50 tých, ktorí sa zúčastnili Momentum, E, pokračujú úspešne v pracovnej kariére. Ale keď som si vypočul túto debatu dnes a väčšina sa vás sa zameriavala na tých, ktorí si môžu dovoliť vzdelanie a celoživotné vzdelávanie, ale my musíme pripravovať programy, ktor, programy, ktoré budú reagovať samozrejme na budúce potreby, ale to nestačí. Vzdelanie, a tu hovorím ako praktik, do minulého roka som bol praktik v oblasti vzdelávania, a e, vzdelávanie je financované podľa výsledkov, toho pohania, To znamená, vždy sa to riadi výsledkami, koľko ľudí našlo prácu, aké boli výsledky a po tak ďalej. Ale ja myslím, že to treba vnímať ako investíciu a niekde tu práve strácame jednu určitú skupinu. Ako som povedal, 90% dokončí stredoškolské vzdelanie, ale tých 10% tých 10% nedokončia stredoškolskú vzdelanie a to je malá skupina, ktorá začne pracovať ktorí začnú pracovať v oblastiach, ktoré sú viac menej nekvalifikované a potom prídu o miesto a strácajú svoje uplatnenie ako pracovnej sily a strácajú aj tie základné zručnosti, ktoré mali, keď opustili školu. Proste sú to ľudia, ktorí sú teraz v situácii, kde sú marginalizovaní, kde vidia buď e, ďalší život tak, že sa e, budú chylovať k trestnej činnosti alebo budú odkazaní na sociálnu pomoc. Vidíme, čo sa deje teraz vo Francúzsku. Vieme, že tí, čo sú marginalizovaní, sa najľahšie radikalizujú. A to sa týka nás všetkých keď hovoríme o celoživotnom vzdelávaní, tak musíme mať tie základné zručnosti k prístup, o prístupe k programom. Rečníkovi žiaľ vypadol mikrofón. Yep, sorry. Um, <coughs> I, I, just to go back where I was talking. Takže vrátim sa tam, kde som hovoril o tom, že E, aby ste sa dostali k týmto programom, tak musíte mať základnú gramotnosť, ale keď si pozriete programy, ktoré sú e, riadené výsledkami, tak nereagujeme na túto potrebu. Musíme uplatňovať holistický prístup na túto marginalizovanú skupinu. Potrebujeme programy, kde bude jediným výstupom dokončenie vzdelania, žiadne hodnotenie, ak by sme to chceli merať, tak budeme to merať tým, ktorí sa dostali ďalej do formálneho vzdelávania. A na záver chcem povedať, že to zameranie každého vzdelávacieho programu kdekoľvek musí byť, ako už povedali predrečníci, také, aby všetci občania sa stali plnohodnotnými a aktívnymi občanmi v našej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dobre, pardon, ale máme obmedzený čas. Teraz rýchle dám slovo. Eh, okrem toho Youth Forum ešte dvaja poslanci požiadali o slovo, potom to uzavriem. To potom budeme mať poslednú časť a 12.30 eh, končí tlmočenie. Eh, bolo by teda dobre, keby sme rýchle postupovali. Poprosím vás, aby ste boli struční. Laura López z Youth Forum, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Kosta my sme sa spýtali mladých, s ktorými pracujeme, že kde sa naučili tie najdôležitejšie kompetencie, ktoré majú najužitočnejšie. Tá odpoveď je často, nie však vždy, mimo školy. To ukazuje tú hodnotu tých organizácií pre mládež, ktoré, ktorá už dnes bola spomenutá, ale takisto to pokazuje na to, že sú nevyhnutné zmeny v našich formálnych systémoch vzdelávania. My musíme podľa nás pripomenúť, že misia vzdelávania, ako aj formálneho a neformálneho, je vytvoriť kompetencie na skutočný život, či profesionálny, odborný, alebo teda spoločenský, tak aby sme mali súbor zručnosti, e, ktorý nám umožní človekovi e, žiť e, život v dôstojnosti a naplnený. Na to potrebujeme vybaviť tých ľudí kompetenciami a my sami musíme byť schopní vidieť, aké sú tie výzvy, ako riešiť ich. To znamená zadefinovať si E, tú spoločnú zodpovednosť e, v rámci poskytovateľov tak formálneho ako aj neformálneho vzdelávania, ako aj všetci ostatní, ktorí sú v tejto miestnosti. A to je zabezpečiť e, kvalitné vzdelávanie pre mladých ľudí stále. A ten nový cieľ, ktorý je v rámci tých udržateľných cieľov teda v bode 4.7, ktorý sa týka celoživotného vzdelávania a príležitosti, to je skvelá vec, skvelý moment, ako si pripomenúť, že všetky členské štáty a Európska únia to má za úlohu zabezpečiť tak na úrovni európskej, ako aj na národných úrovniach. Ďakujem pekne. A teraz ešte dvaja, čo vystúpia. Zver, pán Zver. A nie, predtým Jan Madison, Estonsko a potom kolega. Nech sa páči. Ďakujem na to, aby sme vyriešili dobre túto otázku, my v Estonsku sa domnievame, že by sme sa mali navzájom poučiť, mali by sme sa učiť jeden od druhého, hlavne e, krajiny v tejto časti Európy, kde sú podobné problémy. V Estonsku sme zvýšili spoluprácu medzi zamestnávateľmi a medzi systémom odbornej prípravy a vzdelávania, pretože keď hovoríme o nejakých odborných stážach, tak e, musíme dať tým študentom príležitosti, možnosti a presne toto plánujeme robiť e, v Estonsku počas ďalších dvoch, troch rokov. Chceme tým stážistom dať možnosť e, v praxe sa to otestovať, ale to si vyžaduje spoluprácu medzi školami, medzi zariadeniami odborného vzdelávania, inštitútmi odborného vzdelávania, a samozrejme musíme venovať viac pozornosti tým, ktorí absolvovali univerzitu, ale ktorí nemajú ešte pracovné skúsenosti. A to možno je oblasť, kde im môžeme pomôcť. Môžeme im pomôcť lepšie sa integrovať e, na trh práce. Mali by e, byť schopní pracovať ešte počas štúdia a tento model sa nám osvedčil v Estonsku. A e, teraz Yves Duron a potom pán Zver. Ďakujem pekne. Vzdelávací systém e, má naučiť ľudí profesí, e, profesiám, ktoré ešte neovládajú, nepoznajú a potom má takto pomôcť sa prispôsobiť trhu práce a požiadavkám a potrebujú samozrejme prierezové zručnosti e, a je potrebné zdôrazniť aj digitálny prvok, digitálny moment tie veľké podstatné európske projekty by mali konkrétne pomenovávať e, takéto momenty tohto programu. E, ďakujem pekne, pán kolega Zver. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som nadviazať na predrečníka, ktorý hovoril o učňoch alebo stážistoch. Ja som organizoval konferenciu minulý týždeň, kde boli viaceré firmy zastúpené a bolo tam aj Európske fórum mladých alebo mládeže. Ako viete, v Európe už existuje aliancia pre učňov od roku 2013 z iniciatívy Európskej komisie bola táto zriadená. Je tam mnoho firiem zastúpených aj v rámci tejto iniciatívy a mladým e, ponúkajú prácu a tých mladých, ktorí takto oslovujú, tí sa počítajú na 100 tisíc. E, tým pádom môžu mladí získať kompetencie, ktoré pomôžu potom presadiť sa na trhu práce. tak e, potom im môžeme uľahčiť e, cestu z školských hlavíc do práce. Aj v budúcnosti budeme konať takéto konferencie a myslím si, že to je odpoveď na výzvu v budúcnosti. Reformované systémy školstva dajú aj mladým možnosť lepšie sa integrovať. E, ďakujem pekne. Sojdrova. Very, very short, please, because we uh, oui, well, lose short. the interpreters. Yes, I will be very short. Merci pour les informations de vos pays qui sont très intéressants. Ďakujem pekne za informáciu o tých krajinách, to je veľmi zaujímavé. Chcela som ešte niečo doplniť. Všetci ste hovorili o vedomostiach, znalostiach, nových zručnostiach, o sebahodnotení učiteľov. Vo Francúzsku sú to nové požiadavky, ktoré sú kladené na školy. A takisto práca s výsledkami neformálneho vzdelávania Čiže budú musieť pracovať aj s výsledkami neformálneho vzdelávania. To je možné použiť v školách a v rámci formálneho systému vzdelávania. ale z pohľadu financovania musíme zabezpečiť lepšie platové podmienky učiteľov. Vo Fínsku je tu výnimka, pretože učitelia majú lepšie platy ako je priemerná mzda. To je výnimka, ale naozaj v iných krajinách je problém s platmi učiteľov. Takže to je otázka aj smerom na vás. Ste spokojní s platmi učiteľov? Chcem vás poprosiť, aby ste to dali do minúty. Takula, Julie Ward, minúta nie viac, nemáme viac priestoru. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takula a potom Julie. E, krátke otázky, pani predsednička. Ako vieme, Európska únia je vnútorným trhom a je tu veľmi dôležitá zásada a síce, že pracovná sila má slobodu pohybu. My školíme pracovnú silu na celoeurópsky trh práce a ako vieme, vzdelávanie v tejto chvíli je v kompetencii členských štátov. Na európskom úrovni môžeme sa teda oprieť o tzv. mekú silu, soft power, čiže otvorená metóda koordinácie. Ja sa chcem ale spýtať teda, podľa vášho názoru potrebujeme viac spolupráce na európskej úrovni, možno aj vo forme legislatívnych nejakých opatrení. A ak áno, aký typ spolupráce podľa vás je potrebný v tejto chvíli? Ďakujem. Ďakujem, Julie. E, ďakujem. Ostrnem sa za to, že som sa tak ponahla. Chcela som len povedať, že je skvelé, že tu máme aj hlas mladých ľudí e, v tejto snemovni, ktorí sa vyjadrujú o tak dôležitej veci. E, tak mladí ľudia, ako aj organizácie týchto mladých. Počas po tých predchádzajúcich dní tieto organizácie zorganizovali viacero podujatí tu v Bruseli parlamente. A ja chcem apelovať na volených poslancov na akýchkoľvek úrovniach, aby skutočne s nimi pracovali patrične s týmito organizáciami. Pretože máme sa od nich čo učiť viac často ako my od nich, teda oni od nás. A my len, čas, len málo e, zohľadňujeme ten ich vstup hodnotný do celej veci a naozaj chcem ešte vyzvihnúť e, tú mieru kreativity a, a takisto aj ten moment umenia, ktorý sa spomínal. To všetko sú veci, ktoré prispievajú k zvýšeniu zamestnanosti, ktorú si želáme v rámci obnovenej Európy. A to všetko vedie k veľmi užitočným veciam a to je dôležité aj v rámci správy o medzikultúrnom dialogu. Áno, ďakujem pekne, pretože Julia je o tejto veľmi dôležitej správy, ktorú som spomínala predtým. Ak sú odpovede, tak eh, chvíľočku, pár minút, eh, najskôr. Len ak by ste skutočne mali potrebu niečo doplniť, ale ináč eh, nie ste viazaní odpovedou, nie ste viazaní povinnosťou odpovedať, lebo potom by som dala priestor poslednému rečníkovi, dôležitý pre nás, pre vás, pán Harald Gruber z Európskej investičnej banky, vedúci divízie digitálne hospodárstva a vzdelávania. Ďakujem pekne. Ja som troška predbehla, ale treba ešte dať priestor na odpoveď. everybody has. It doesn't. Uh... <coughs> okay, I changed place. <laughs> Thank you very much, no your place. <laughs> uh, here, uh, here came uh, a thing about digital schools. I think so. That's the future. Myslím si, že áno, budúcnosť je práve v tých digitálnych školách a jedna vec je, že potrebujeme našich učiteľov vybaviť novými zručnosťami, schopnosťami. To je ten hlavný cieľ vo Fínsku do budúcich rokov. Nájsť takéto, identifikovať takéto potreby a ako ich potom sprostredkovať učiteľom, aké tie zručnosti a schopnosti potrebujú. Jedna z vecí, ktorá nezaznela v rámci diskusie, e, tá sa týkala celoživotného vzdelávania ľudí, ktorí sú už na dôchodku, pretože je veľa ľudí na dôchodku, ktorí chcú sa zúčastňovať e, časti nášho programu pre zamestnanosť. Čiže podľa mňa aj oni by mali mať možnosť naučiť sa nové zručnosti a stať sa súčasťou pracovnej sily. E, ďakujem za odpoveď. E, sú nejaké ďalšie? Nie, ak nie, tak potom. Chcem sa poďakovať tlmočníkom za to, že ostanú ešte 5 minút. Also because at the end we, we take... Uh, potom pôjdeme po anglicky a poprosím vás všetci zostaňte, lebo sa budeme fotiť spoločná fotka. A bude potom aj obed spoločný. Nech sa páči, pán Gruber. Ešte ich tu mám, tých tlmočníkov. Aha. Eh, čiže viete, že bola spustená bol spustený tento dôležitý mimoriadný plán investícií, európskych investícií, ktorý, ak sa nemýlim, tak je na úrovni asi 24 miliard. Ale ako my dúfame, a teda dúfame, že v skutočnosti e, sa bude aktivovať 300 miliard celkovo investícií, e, to e, aj s prispením súkromných investorov, pokiaľ ide o tie strategické priority, ktoré boli identifikované komisiou a Európskym parlamentom. E, samozrejme, figuruje tam často aj e, téma vzdelávania. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá otázka správy a riadenia, governance, takýto rozhodovací proces, či už ide o národné vlády alebo aj tú európsku úroveň, ale ako predtým spomenuli niektorí účastníci panelu, na to, aby sme mali európsky rámec e, je potrebné tie stratégie zaramcovať do, do európskeho rámca, celoeurópskeho, pretože e, musíme využiť tieto príležitosti a musíme jasne dať, dať, dať jasnú, jasný signál aj voči tým súkromným e, investorom. A mali by sme naozaj využiť túto obrovskú páku, ktorá sa tu ponúka, pokiaľ ide o tie viacročné programy, aby sme dokázali zaznamenať taký významný skok v kvalite. E, jedna z vecí sa týka digitálneho pokrytia teda digitálnou sieťou, širokopásovým pripojením. Teraz eh, doktor Gruber povie, čo EIB chystá, čo robí, ale aké, akých sa chce pohybovať ďalej v tých intenciách a chceme, aby nejakým spôsobom eh, sa to týkalo Európskeho parlamentu a národných parlamentov. To, čo nám bude hovoriť. Ďakujem pekne. Eh, som rád, že môžem eh, prezentovať túto moju prezentáciu. Pri, približím niektoré priesvitky, eh, nie všetky. Banka, nebudem veľa hovoriť, je zrejme viete, je to Európska banka, ktoré vlastníkmi sú členské štáty a banka financuje projekty. A na to, aby ste boli oprávnení, alebo na to, aby projekt bol oprávneným na financovanie zo strany banky, musí najskôr byť oprávnený v rámci nejakého cieľu politiky, ako cieľ politiky, o tom za chvíľočku viac, ale ten projekt musí naplňať veľmi dôležitú požiadavku ekonomicky, technicky a finančné e, zdraví, že musí byť teda zdravý, ale musí byť v poriadku. E, nedávalo by zmysel, aby banka financovala projekty, ktoré nesplňajú takúto požiadavku. Pokiaľ ide o tie objemy, e, z pohľadu toho financovania banky v sektore vzdelávania, tu vidíte, že ide v princípe o infraštruktúru vzdelávania, pretože to je tá, tá položka, ktorá je najhodnejšia na financovanie formou dlhodobých úverov. Je dôležité si uvedomiť, že Európa veľmi málo investuje, pokiaľ ide o infraštruktúru vzdelávania. Výrazne málo investuje. E, nie je to viac ako 10 rozpočtu, ale de facto počas e, posledných 10 rokov, podľa našich odhadov, bola veľmi nízka úroveň investícií. Ale aby sme dobehli to, čo sme zanedbali z pohľadu investícií v predchádzajúcich rokoch, to si bude vyžadovať obrovské investície už len do tej infraštruktúry vzdelávacej. Pretože to je veľmi dôležité. Nedokážete robiť dobré investície do infraštruktúry, ktorá je, je nevhodná, ktorá sa nachádza v nevhodnej časti toho, toho nákresu tej schémy. Toto banka realizovala minulý rok asi 5 miliárd eh, eh, investícií, alebo teda úverov v rámci toho vzdelávania. Vidíte, že je to rozdelené na rozličné cykly eh, v rámci toho vzdelávacieho procesu. A toto je profil úverovania zo strany banky v odvetví vzdelávania. Ako vidíte, za posledné roky došlo k dramatickému nárastu a my predpokladáme, že aj naďalej to bude rásť, pretože existuje tak silná potreba zachovať európsku konkurencieschopnosť, že a, a teda vynakladať peniaze do infraštruktúry, že to je vlastne investícia do budúcnosti a je dokázané, že toto má vplyv na hospodársky rast. Takisto by som vám v krátkosti chcel priblížiť e, novú iniciatívu, e, ktorú banka realizuje za posledné dva roky, ktorá sa týka zručností a pracovných miest. E, Hlavne sa to týka riešenia problému nezamestnanosti mladých. My sme sa na to pozerali z dvoch strán. Jedna je stránka e, dopytu a druhá je stránka ponuky. E, tá dopytová stránka sa týka, kto zamestnáva mladých ľudí. Sú to predovšetkým malé a stredné podniky, to sú tí veľkí zamestnávateľia mladých a tí sú najflexibilnejší, pokiaľ ide o zamestnanie takéhoto skupiny vekovej. A pokiaľ ide o tú ponuku, tam sa pozeráme na to, že čo títo mladí ponúkajú pre trhu práce. Ide o tie zručnosti a to je mimoriadne dôležité, aby mládež disponovala zručnosťami, ktoré sú použiteľné na trhu práce. To sú dva piliere, ktoré spolu s Európskou komisiou sme, o ktorú sme otvorili tú iniciatívu, sme spustili. 6 miliard e, dala komisia, 6 miliard e, Európska investičná banka. Investície do zručnosti tie boli zamerané hlavne na vzdelávanie, infraštruktúru a iniciatívy vzdelávacie, ktoré majú poskytnúť tie patričné zručnosti v rámci trhu práce. Tu vidíte tie jednotlivé položky, máte to predsa rozdané. E, na druhej strane sú potom investície, alebo tie dobré úvery pre malé a stredné podniky e, s tou podmienkou, že budú robiť nábor mladých ľudí alebo že budú zabezpečovať e, odborné vzdelávanie a prípravu. Toto je výsledok ako som povedal, eh, pôvodne sme sa snažili to financovať na úrovni 3 miliardy ročne, pokiaľ ide o tieto opatrenia. Ako vidíte, ten dopyt je oveľa vyšší v porovnaní s pôvodnými očakávaniami, takže ako program sa to bolo veľmi úspešné a máme nezávislé štúdie zo strany konzultačných spoločností a kto by chcel mať prístup, tak môžem dať dispozícii. A tam je teda viac informácií o e, výsledkoch, tých pozitívnych výsledkoch týchto iniciatív pre mladých ľudí. Myslím, že toľko z mojej strany, aby bola aj diskusia. Ďakujem, to je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. Pani predsednička ďakuje tlmočníkom. Budeme pokračovať v